Good morning, colleagues. We're going to make a, a prompt start. Dobrý deň, kolegovia. Začneme s výpo- vypočutím veľmi uh, rýchlo, teda o médiách a slobode médií v EÚ. Máme na to iba dve hodiny. Viem, že ešte čoskoro prídu ďalší poslanci. Ďakujem tým, ktorí prišli na čas. Myslím si, že dve hodiny je priam bezvýznamný čas e, na takúto dôležitú tému, na úplne zanedbateľný čas. Je to veľmi, veľmi dôležitá téma. Vidíme obrovské zmeny v tejto oblasti a je nám to všetkým zrejme. Ehm, je mi potešením privítať e, poslancov, ktorí majú záujem o túto tému. A najdôležitejšie samozrejme pani spravodajkyňu Barbaru Spinelli, ktorá vystupí o chvíľu. Eh, Barbara vypracovala správu o pluralizme médií a slobode médií v EÚ pre výbor LIBE. Eh, dnešné zasadnutie sa aj live streamuje pre vonkajšie publikum. Než dám slovo Barbare ako spravodajky, chcem povedať ešte pár vecí. A síce to, čomu my hovoríme sloboda tlače, ako súčasť pokroku demokratických myšlienok a rozvoja európskeho ideálu v histórii je nesmie dôležité a dôležité pre poslancov. Sloboda médií je tiež kvalifikačným kritériom pre prístupenie ktorejkoľvek kraj, kandidátskej krajiny do EÚ v zmysle kodanských kritérií, čiže je to integrálnou súčasťou našich štruktúr, našeho, našho právneho základu a je to tiež jeden z princípov, ktoré EÚ propaguje vo svojej zahraničnej politike. A všetky členské štáty by mali ísť príkladom, aby zabezpečili dôveryhodnosť a konzistentnosť. Ale čo to všetko znamená, sa môže z času na čas e, zmeniť. A dnes na tomto vypočutí si e, teda vypočujeme, čo by e, malo byť definované ako sloboda médií. Takže vypočujeme si expertov, ktorí budú hovoriť o situácii v EÚ v súčasnosti, a najprv si vypočujeme spravodajkyňu a potom tu máme celý rad expertov. Je tu pripravená aj štúdia, komparatívna analýza slobody a pluralizmu médií v EÚ podľa členských štátov, vypracovalo to politické oddelenie a som veľmi rád, že sme teda vypracovali túto správu, ktorá pomôže tak spravodajkyni, ako aj dnešnému zasadnutiu. Takže môžete si to pozrieť. Pôjdeme potom v priebehu tohto roku viac do detajlov tejto štúdie. Bez ďalších slov odovzdám teraz slovo spravodajkyni, aby predstavila eh, podstatu dnešného vypočutia. Barbara Spinelli, nech sa páči. Grazie Presidente e grazie agli esperti. Ďakujem veľmi pekne. In questa audizione. E come... E, ako e, spravodajkyňa k novej správe parlamentu o slobode médií je vás môžem len uistiť, že každá poznámka, ktorá tu zaznie, bude naozaj e, cenná Viem, že toto vypočutie bude začiatkom spoločnej práce, aby vaše skutočno, e, skúsenosti by sme mohli naozaj zapracovať do budúcej správy. Keď sa pozriem na slobodu médií, tak treba vyzvihnúť skutočnosť, že som bola po 10 ročia ako novinárka, zazname, som zaznamenala naozaj alarmujúcu situáciu v slobode médií, nezávislých médií, od politických záujmových skupín, pluralizmus v médiách, v mediálnom prostredí sa naozaj zhoršil od poslednej správy parlamentu. Keď sme mali poslednú správu tohto výboru v roku 2013 k tejto téme, budem, poskytnem čo najviac času odborníkom a preto budem hovoriť len krátko. Nezamerám sa súčasne na konkrétne krajiny, pretože svet informácií je všade, všade chorý, podľa mňa naozaj chorý niektoré body e, vyzdvihnem, tie, ktoré e, znamenajú toto zhoršenie a kde by sme mohli ďalej zisťovať. V prvom rade hovoríme o tých fake news, e, o falošnom spravodajstve. V, v, v Európe tento termín naozaj dominuje v, pre fungovanie samotnej demokrácie. Hovorí sa o takom období post pravd, po pravdovom, potom, kedy existuje pravda. Je tu naozaj veľká, veľká miera zlomyselnosti a neprajnosti. Musíme analyzovať a zisťovať, ako vznikajú už pri koreňoch tieto správy a musíme sa vyhnúť tomu, aby kybernetický priestor bol stigmatizovaný. Tieto fake news nie sú len výsledkom e, internetu, je to naozaj skutočná choroba, ktorá sa najprv e, ukotvila v tradičných médiách, v hlavných denníkoch, tako, také akoby e, ešte dosahy e, studenej vojny, všetky tie tieto obdobie studenej vojny bolo naozaj sprevádzané tými fake news. Pozrieme sa napríklad aj na, prí, e, na udalosť s Irakom a, tzv, a teda údajnými e, zbraniami hromadného ničenia, ktoré sa hľadali. Tie mainstreamové e, no, noviny sa tým pádom zatláčajú do, do oblasti irrelevantnosti a pre, treba nejaký protiprúd, treba mať nejaké orgány na obmedzovanie, na, na, na kontrolu Veľmi často sa ide o e, rozhlas, televíziu, často možno vnímať aj tendenciu boja starého proti novému. Často ide o polemiky. Tak napríklad, keď išlo o všeobecné volebné e, právo, napríklad v okolo prelomu storočia v roku 1900. Určite e, internet e, má mnohé opodstatnenie a dobré vlastnosti, ale často je tu ale nebezpečie v tom, e, keď sa káže z podozrivých, z podozrivých kazateľníc, tak povediac. Sú tu rôzne diferencie a v informačnej oblasti množstvo, množstvo záujmov. Nejde len o násilie e, a zastrašovanie novinárov. E, nejde len o e, whistleblowerov, ale ide o otázku autocenzúry. A v apríli Európska rada uverejnila štúdiu pod názvom Novinári pod tlakom. A naozaj sa konštatovalo, že táto choroba sa šíri poslednej správe parlamentu sa len spomínala, ale nebola skúmaná. Je tu, ide tu o strach, ktorý vedie k autocenzúre a čoraz viac e, diferencií zo strany politiky a lobistických skupín. A často sa nevyzdvihuje kauzálne prepojenie, ktoré spája strach a autocenzúru a Čoraz horšie podmienky sú tu, e, za ktorých musia informanti a novinári pracovať. Skutočné korenie tých fake news i tej autocenzúry sa skrývajú, e, zatajujú a to je podľa mňa e, racionalizácie kompromisov zo strany skupín, ktoré sú hospodársky silné, a aby sme použili slova Williama Whitea, ktorý ho, e, v 50. rokoch hovoril o tomto pojme. Je to filozofia, ktorá sa e, ktorá označuje e, hodnoty skupiny nie len preto, že sú pohodlné za dobré, ale za, sú, označujú sa za dôležité a hodné úsilia Tretí bod, ktorý e, predseda už naznačil, dôležitý bod pre demokraciu v EÚ, no už tak to je, skutoč, je, je dilema skodane. Kandidátske krajiny musia ustanovania e, k mediálnej slobode, charta základných slobod a e, musia ich dodržiavať, články 11 a, 10 a 11, ale ako náhle vstúpia, zdá sa, že, e, že majú všetko dovolené, že je všetko možné. Za posledné 10 ročia sme videli to, práve toto, keď v Taliansku, napríklad v Španielsku a Polsku, v Maďarsku, e, sme videli diferencie v politike a preto e, ja vnímam chartu ako dohovor ako konvenciu. Nejde len o slobodu, ale aj o pluralitu v médiách. A môj štvrtý eh, bod sa týka informátorov, whistleblowerov. Eh, tomu venujem dva články. Je dôležité chrániť túto skupinu právnymi nástrojmi. Ide o európske normatívne ustanovenia eh, a dozor, ktorý, ktorý stále viac sa opiera o tresty. Na tomto bode treba trvať s veľkým dôrazom. Piatý bod, o tom som už hovorila, sa týka dopadov e, hospodárskej krízy. Je to sprievodný jav hospodárskej krízy v médiách, všeobecne v rámci zakotvenie, v rámci celkovej kríze. Ide nielen len o slobodu, ale o samotnú existenciu médií. Takže sú tu ľudia, ktorí e, naozaj predvídali, že tle, print média, tlač sú odsúdené e, na zánik. E, sloboda informantov, informátorov. Je to profesia, ktorá je čoraz menšom kruhu chránená, čoraz prekernejšie pomery pre e, novinárov. Novinári práve aj e, veľmi málo zarábajú, pracujú takmer bezodplatne. Myslím si, že sloboda médií sa musí spájať s Európskou chartou ľudských práv. A posledný šiestý bod, a to sú e, prostriedky e, nápravy aby sa dodržiavali príslušné dohovory a charta, je dôležité, aby e, sme vytvorili mechanizmus, ktorý bude demokraciu v médiách chrániť. Opieram sa o správu e, Sofie Intfeld, ktorú prijal parlament minulý e, rok. Je to nástroj, ktorý by mohol byť hodnotný už len preto, že sa zapája občianská spoločnosť, takže všetci, ktorí sú pri týchto vypočutiach keď komisia a rada sa ma, môžu e, zapájať, tak sa dá e, e, intervenovať, kým sú potrebné trestné opravné prostriedky. Tu k tomu sú články 7 a 8. Ale takmer v žiadnych prípadoch sa teraz tieto prostriedky nemôžu použiť. Ďakujem za pozornosť. Zavraciam slovo pánu predsedníkovi. Ďakujem, Barbara. Dali ste nám aj určitý náhľad do toho, ako bude vyzerať vaša správa, ako budeme štruktúra. Takže ďakujem za túto analýzu a úvod. A teraz sa obratíme na expertov, ktorých tu máme. A chcem všetkých štyroch našich hostí srdečne privítať a chcem ich poprosiť, aby sa pridržali svojho 10-minútového rečníckého času. Ja viem, že na túto tému by sa dalo hovoriť do nekonečna, ale skúste dodržať svoj časový limit, aby sme mohli ešte aj diskutovať, aby sme mohli podrobnejšie prebrať niektoré štruktúrálne body, ktoré tu zaznejú. Takže začneme Pierluigi Parku, riaditeľom Centra pre mediálny pluralizmus a slobodu médií CMPF je výskumné a vzdelávacie stredisko e, spolufinancované EÚ. E, za cieľ má rozvíjať výskum a vývoj v oblasti e, slobody médií v Európe. Nedávno CMPF vydalo správu Monitor 2016. O, plurali sme médií. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Predstavím výsledky monitoru MPM za rok 2016. Tento nástroj je nezávislou štúdiou indikátorov pluralizmu médií v členských štátoch, posudzuje rizika eh, v jednotlivých krajinách, je to spolufinancované EÚ a rok 2016 je vlastne poprvýkrát, že sa MPM robí v 28 členských štátoch, plus e, je tam napríklad Čierna hora ako kanadská krajina. Metóda je analýzovať štyri oblasti. Je to taký komplexný prieskum. Máme tam 200 kvalitatívnych a kvalitatívnych e, variabil, premenných. Máme tam národné týmy expertov v jednotlivých krajinách plus Taliansko a Malta majú centrálne e, členov v e, MPF. Robia sa tam teda rozhovory s akademikmi, s novinármi, s expertmi a tak ďalej. V každej krajine je tiež peer review. Máme tam skupinu expertov, ktorá kontroluje výsledky našho lokálneho týmu a potom príjmeme finálne rozhodnutie. Máme dôležitú online platformu na zber údajov, to je skutočný nástroj, ktorý všetko vlastne spája a na základe toho vlastne vypočítavame riziko, vyvažujúce všetky premenné. Je to taká um, myšlenka akoby semaforu, čiže posudzuje sa riziko, vysoký, vysoké stredné alebo nízke riziko a sú rôzne metódy, ako merať výsledky a veľmi rýchlo prejdem k výsledkom za rok 2016. Prvá oblasť je najdôležitejšia, to je základná ochrana, ktorá je e, zásadná, čiže právo na slobodu a tak ďalej. V tejto oblasti je na tom Európa dosť dobre, pretože zákony sú, ústavy sú, aj keď pretrvávajú určité rizika. Napríklad univerzálny dosah tradičných médií a prístup na internet, to je v oblasti stredného rizika a takisto ochrana novinárov, a ich profesionálnych štandardov. Nie je to v mnohých situáciách uspokojivé. Celkový výsledok základnej ochrany je mapka, ktorú vidíte. Jediná krajina, ktorá je v červenej oblasti, je Turecko a to sa udialo ešte pred tým prevratom. E, táto oblasť, e, aj tento sme mali e, robiť Turecko a uvidíme, čo sa udialo teda po tom prevrate. Hoci tá situácia bola vážna už aj predtým, ale vidíte, sú tam žlté oblasti vo viacerých krajinách a to je znepokojujúce, pretože to je naozaj základná ochrana. Potom tu máme trhovú pluralitu. Tam sa e, zameriavame na koncentráciu majiteľov, transparentnosť majiteľov a tak ďalej. E, výsledky nie sú až také dobré, aj keď môžeme povedať, že najhorší indikátor zo všetkých je vlast... koncentrácia vlastníctva médií, vysoké, vysoké riziko e, v Európe priemere a takisto zlý výsledok je Eh, pokiaľ ide o komerčný alebo mm, vlastnícky vplyv na obsah médií, čiže to ovplyvňuje nezávislosť redaktorov a mediálnej práce mm, zo strany majiteľa. Všeobecné výsledky tu dávajú červenú iba Bulharsku a eh, Luxembursku. Luxembursko je veľmi malá krajina, čiže to sú rizika, ktoré treba analyzovať, čo je vlastne za tým ale vidíme veľa žltej farby, čiže pluralita trhu vyzerá byť teda minimálne v tej e, strednej úrovni rizika. Tretí indikátor je politická nezávislosť. Politická nezávislosť je snaha poku- posúdiť e, rozsah politizácie mediálneho systému v krajine, organizácií, médií, redakcií, e, spravodajstva a samozrejme verejnoprávnych Eh, inštitúcií. Sú tu viaceré krajiny, kde je vyššie riziko, teda politická kontrola médií, to je jedna znepokojúca oblasť. Tam je to v, v priemere Európy eh, na strednej úrovni až na hrane vysokej úrovne rizika. A mediálna eh, autonómia nie je to dobre chránené pred komerčným vplyvom alebo politickým vplyvom a je to problém. Keď eh, si pozrieme všeobecnú mapku, vidíme opäť Turecko vo veľmi zlej situácii, ale takisto Čierna hora, problematická a červená je tu v prípade Slovinska a Maďarska. Všetky ostatné krajiny sú No, niektoré sú už veľmi blízko tej červenej oblasti, ale je tu naozaj veľa tej žltej. V niektorých častiach eh, západnej Európy ešte mám zelenú. Neskôr E, štvrtý indikátor to je sociálna inkluzivita. Tento indikátor sa snaží posúdiť, ako tá slabšia časť obyvateľstva, ako sa s ňou zaobchádza a ako sa zaobchádza s menšinami, lokálnymi, regionálnymi komunitami, ženami, s, e, ľuďami, ľuďmi s postihnutím a tak ďalej. Toto je tento indikátor. No a ukázalo sa, že niektoré situácie sú neuspokojivé. Najhoršie výsledky v priemere E, sú pre prístup menšín k médiám, to je rastúci problém. A sú to nejako uznávané menšiny, čiže e, tá situácia je ešte lepšia než u neuznaných menšín, kde zjavne je to teda ešte ešte a Tento indikátor by sme si mohlo, možno mali ešte podrobnejšie pozrieť. A takisto situácia žien je prekvapivo zlá. Poprvýkrát sme vôbec seriózne skúmali tento indikátor a je to teda prekvapivé, že je to v tom e, vysokom strednom riziku. Keď sa pozrieme na ten prehľad, tak opäť Turecko v zlej situácii, Grécko e, v červenom Lotyšsko tiež v červenej farbe, ale vidíte, že naozaj veľa, veľa žltej farby. Mnohé krajiny sú v takej situácii, ktorá je neuspokojivá. E, niekedy, keď e, človek vidí tú zelenú, tak to nie je celkom, to je, to je priemer. Čiže aj v takejto zelenej môže byť jeden indikátor v krajine veľmi dobrý a tým pádom sa posúva ten priemer Čiže keď sa pozrieme podrobne na tú štúdiu, tak e, nájdeme spôsoby, ako vnímať to riziko, kde je, aj keď je to možno v tej zelenej zóne, alebo máte možno pocit, že nie je tam celkovo to riziko vysoké. Záverom teda môžem povedať, že monitor pluralizmu médií je nástrojom, je overený, preskúšaný, predtým Rokom 2016 sme robili dva testy, tie dva roky predtým na 19 a 9 krajinách, čiže minulý rok to bolo všetkých 28 krajín. Máme to teda teraz nástroj, ktorý môžeme používať a je to užitočný, veľmi bohatý zdroj údajov pre mediálnu politiku. E, samozrejme, naše údaje sú otvorené, môžete nájsť ich na našej web stránke, pretože je to projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Údaje teda môžu výskumníci, politici, ktokoľvek používať, kto chce napríklad študovať žurnalistiku, môže sa pozrieť na to, aká je situácia v jednotlivých krajinách. Keď sa to bude pravidelne implementovať, tak tento nástroj môže byť veľmi užitočný na kontrolu situácie a na vytvorenie možností pochopiť rizika a prehlbiť e, analýzu situácie, ak je znepokojujúca a možno mm, prijať nejakú politickú reakciu. Teraz sa pracuje na roku 2018 a teda replikujeme ten nástroj na rok 2018, čiže budeme vôbec poprvýkrát môcť posúdiť vývoj z jedného roku na druhý Takže robí sa prieskum na rok 2018, e, nie je to zafinancované do budúcnosti. Dúfame, že ten nástroj e, bude pokračovať, pretože si myslíme, že je veľmi užitočný ako taký systém včasného varovania, ako signál e, potreby určitých regulačných úprav. Ako som povedal, je to nástroj, ktorý iba signalizuje riziko, ale keď vidíte riziko, môžete si to prehl, môžete ísť hlbšie, pozrieť si tú reálnu situáciu a potom prieť rozhodnutia a zasiahnuť, ak by bolo potrebné zasiahnuť. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Situácia nie je až taká dobrá, ako sme dúfali. Ehm, sú tam mnohé oblasti, kde sa skrýva riziko, ale môžeme na tom pracovať a dôležité je, aby sme naďalej monitorovali situáciu, aby sme sa snažili ehm, byť schopní zareagovať, ako náhle sa problémy vyskytnú. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Párku. Tie e, slajdy a analýza budú na web stránke i hneď po vypočutí, budete si to môcť tam pozrieť. Samozrejme, ak chcete e, k tomu klásť nejaké otázky, môžeme to premietať e, aj teraz. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Thijs Berman, ktorý je hlavný rádca v úrade zástupcu pre slobodu médií z OBSE. A práca Ehm, predstaviteľ OBS e je veľmi relevantná pre spoluprácu v tejto oblasti s EÚ. Ehm, tiež pre účely transparentnosti poviem, že Thais je bývalý ehm, poslanec tohto parlamentu, takže ho tu srdečne vítam. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Klod. S veľkým potešením sa vraciam sem, vidím Eh, bývalých kolegov. Môžem povedať, že život je nielen po novinárčine, ale eh, nasleduje určitý život aj po politike, čo je možno pre mnohých z nás úľava. Takže som teraz vo Viedni v OBSE, kde máme nezávislú, nezávislú inštitúciu v rámci OBSE a je to jediná, mm, jediný taký vlastne eh, strážca mimo, medzivládny, monitorujeme vlády, dávame poradenstvo, keď sa nás na to pýtajú, alebo aj keď sa nás nepýtajú OBS formálne bola na dialog medzi východom a západom, na výmenu informácií, ale ľudia si povedali, že dobre, bezpečnosť eh, je tiež viac než eh, len informácie, sú tam aj ďalšie aspekt napríklad ochrana základných e, slobod. A keď sa obmedzujú slobody, tak bezpečnosť trpí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. A takto sa teda z OBSE e vynula organizácia, ktorá skúma aj to, ako sú chránené slobody. Čiže už to nie je len na taký dialog e, v studenej vojne. No, samozrejme, momentálne nemáme predstaviteľa pre slobodu médií, máme tu úrad, E, pracujeme, monitorujeme, máme tam pracovníkov, ale nemôžeme vydávať žiadne verejné vyhlásenia, pretože nemáme predstaviteľa. A to veľa hovorí o e, súčasnej paralýze medzi východom a západom, že nie je generálny tajomník OBS, nie je e, žiadny riaditeľ ODER, teda toho úradu pre demokratické práva a ľudské práva. nemáme vysokého komisára pre e, menšiny a nikto nevie, ako dlho to bude trvať. OBS je, tak povediať, v takej komatóznej situácii. Chcem vyzvihnúť dnes e, tri výzvy, pred ktorými sa EÚ ocitá. Poprvé, bezpečnosť novinárov, čiže monitorujeme jasný nárast hrozieb, ohrozovania, zastrašovania, násilia voči novinárom v celej EÚ a v 57 štátoch OBSE. Novinárky sú primárne cieľom takýchto zastrašovaní. Potom dopad eh, digitálnej transformácie. Tu by som chcel vyznúť, ako chrániť slobodu médií, najmä pluralizmus médií v tejto rýchlej digitálnej transformácii, ktorá prináša so sebou obrovské zmeny, ekonomické, finančné a samozrejme technologické možnosti. Jedna z našich, e, jeden z našich zájmov je, ako chrániť kvalitný žurnalizmus e, najmä v tých vidieckejších oblastiach Európy. No a tretí bod je, že vlády, orgány nevždy rešpektujú svoje záväzky, naháňajú teroristov, a snažia sa postupovať proti nenavistným prejavom a e, teraz a e, verejné vysielanie je pod prísnou kontrolou. No a vy, sloboda médií sa zdá sa nie je e, veľkou prioritou v dnešnej dobe, dokonca v niektorých členských štátoch EÚ. Takže prvý bod bezpečnosť novinárov. Veľmi sme znepokojení z nárastu hrozieb a prípadov zastrašovania, ktoré dostávajú novinári. Z povahy svojej profesie sú veľmi viditeľní, ľahko dostihnutelní a sú prítomní tam, kde môžu byť nejaké tlaky v spoločnosti, napätie, mm, podávajú správy o najproblematickejších veciach, dilemách a tak ďalej. Čiže sú ľahkými cieľmi. V Holandsku, v mojej krajine, Domovskej 62% novinárov dostalo vyhrážky alebo zastrašovanie za posledný rok. Vrátanie zo strany orgánov. Budeme vás, e, teda respektíve zažalujeme vás, ak toto e, zverejníte, alebo sa aj vyhražajú s násilním. Najväčšími obeťami sú práve novinárky a preto náš úrad k tomu vydal správu a Samozrejme, taká typická mužská šovinistická agresia voči hoci ktorej e, žene, ktorá si dovolí prehovoriť, sa ešte pridáva e, k takému Eh, negatívnu postoj voči novinárom, čo niekedy eh, pociťujú naši občania, keďže mnohí politici eh, sa neštítia označiť novinárov za nepriateľov ľudu. Čiže to má vplyv na kvalitu demokratickej debaty, pretože oni majú potom pocit, že je potrebná určitá autocenzúra, než zverejnia napríklad nejakú kritickú správu o extrémnej pravici alebo nejakej kontroverznej téme, tak redaktori si mm, naozaj pravidelne kladú otázku, či to stojí za to obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vedia, a to je veľmi dôležité pre Európsky parlament, aby tu vyvinul určitý tlak, vedia, že orgány e, presadzovania práva neberú tento problém veľmi vážne. Vo všeobecnosti nekonajú veľmi e, proti nejakej online agresii, zastrašovaniu profesionálnych novinárov. A to sa musí zmeniť. Autocenzúra nie je v záujme otvorenej demokracie. Riešenia sa nenajdú tým, že sa budú skrývať nejaké fakty alebo názory. Spoločnosť e, závisí od otvorenej atmosféry, čiže potrebujeme jasné politické odhodlanie v EÚ, že agresia proti novinárom nemôže byť tolerovaná, nebude tolerovaná a treba ju e, stíhať podobne ako agresiu napríklad voči policajtom. Títo ľudia sú tiež profesionálne exponovaní, e, môžu byť rovnako ľahkými cieľmi a sú rovnako potrební v našej spoločnosti. Druhý bod, digitálna transformácia. Nož, Facebook a Google, to sú tie hlavné kvázi redakcie v dnešnom svete a 80 až 85 celosvetovej reklamy, teda príjmov z celosvetovej reklamy majú práve tieto dva giganty, čo vedie k obrovskej koncentrácii. E, a ohrozuje to pluralizmus. Dnes v Spojenom kráľovstve napríklad minimálne štvrtina alebo tretina vidieckých e, komunít nemá nezávislé e, tlačené médiá, žiadni novinári nie sú zastúpení na zasadnutiach napríklad miestnych zastupiteľstiev, e, alebo nikto teda e, nerobí s lokálnymi politikmi. A to je podobné vo Francúzsku a mm, je množstvo miestnych zastúpení bez toho, že by tam boli nejakí novinári a blog články alebo občiansky novinári, tí sú samozrejme dôležití, ale títo nenahrádzajú. Oslabená finančná pozícia médií, najmä tlačených médií, ich vystavuje e, tlaku takých silných, e, mocných aktérov. A paradoxom internetu je, že každý občan je vlastne akýmsi potenciálnym zdrojom informácie, čo je možno veľké posilnenie demokratickej e, debaty, ale pluralizmus a kvalitná žurnalistika sú ohrozené a je ohrozená nezávislosť médií. Musíme viac zohľadniť tento vývoj a je to a v, prípade, e, v tomto prípade je EU nevyhnutná, pretože prináša jasné alternatívy, pokiaľ ide o verejné financovanie médií, alebo alternatívy na uľahčenie dialogu o e, životaschopných eh, alebo teda realistických biznis modeloch. Čiže eh, v tej správe eh, je veľmi dobre vyzdvihnuté sú problémy médií, aké sú tam politické tlaky na niektoré médiá v niektorých krajinách. Tretí bod, záväzky, mm, povinnosti a realita. Niektoré vlády naozaj majú možno také pokušenie vrátiť sa k tej starej cenzúre, aby bojovali proti fake news, proti dezinformáciám, propagande. Ale cenzúra nemôže byť nikdy odpoveďou. My musíme odhaľovať fake news, e, všelijaké falošné správy. E, Preto potrebujeme viac kvalitných žurnalistov a viac kvalitnej žurnalistiky. A mnohí novinári si toto dali ako jednu z priorít e, práve týmto, touto cestou sa uberať. Robí to aj strátkom. Ale len čo sa týka dezinformácií, ktoré pochádzajú z Moskvy, čo je veľmi špecifický zdroj, tých dezinformácií je o mnoho viac, napríklad všetky tie fake news, ktoré sa šíria v Európskej únii v našich vlastných členských štátoch. V marci Dunia Mijatovič, naša predstaviteľka, keď ešte mala mandát, vydala spoločné vyhlásenie o slobode tlače a fake news spolu s partnermi, spravodajcami o slobode médií v OSN v Organizácii amerických krajín a v Africkej únii a ich odporúčanie bolo, že cenzúra nie, radšej investovať do kvality, odhalovať fake news, informovať verejnosť a zvyšovať takú mediálnu gramotnosť. Verejnoprávni vysielatelia nemôžu byť podcenení v takejto demokracii. Poskytujú vlastne platformu rôznym hlasom bez hľadu na komerčné záujmy. A je veľmi znepokojivé, že krajina ako Polsko e, dala svoje verejné médiá pod e, takúto intenzívnu verejnú kontrolu a všimli sme si, že viac než 220 verejných novinár, verejnoprávnych novinárov bolo prepustených, alebo boli nútení eh, odísť z práce, alebo boli polskou vládou preradení na menej vplyvné pozície. Žiaľ, eh, niektoré členské štáty si zdá sa, myslia, že základné slobody by nemali stať v ceste eh, boja proti terorizmu. Začalo to samozrejme po, eh, po 11. septembri 2001, ale nemá zmysel eh, obmedzovať slobody na, na ochranu týchto slobod. Eh, novinári majú právo chrániť svoje zdroje, masový dohľad nad, údaj, nad dátami by mal vylúčiť aspoň komunikáciu medzi novinármi a ich zdrojmi Holandsko eh, je jednou z krajín, kde nový zákon o spravodajských službách toto základné právo nechráni. My sme nadniesli túto tému žiaľ bez úspechu. Takisto zákon proti nenavistným prejavom môže obmedziť slobodu médií. Napríklad v Nemecku je taký nový zákon prijatý. Je tam nový zákon týkajúci sa sociálnych médií a sú tam eh, napríklad neproporcionálne vysoké pokuty, ktoré môžu e, viesť vlastne v takej preventívnej cenzúre na Facebooku napríklad. E, no a v neposlednom rade defamácia je ešte stále v trestných zákonníkoch väčšiny členských štátov a malo by sa to zmeniť, e, teda že teoreticky by novinári mohli ísť do väzenia. Malo by sa to zmeniť. Dobrým nedávnym príkladom je Malta, Čiže zmenil sa tam ta, e, začiatkom tohto roku e, zákon, čiže ohováranie už nie je e, trestným činom. Dobre, prekročil som svoj čas. Chcem vám ešte ukázať túto mapku. V červenej farbe vidíte všetky tie krajiny, kde ohováranie ešte je v trestnom zákonníku a väčšina krajín teda neuplatňuje tresty odňatia slobody, ale malo by to byť dekriminalizované čo najskôr. EÚ musí byť a musí ostať príkladom rešpektovania základných slobod a vrátane slobody médií. Ďakujem pekne. Indeed, very... Ďakujem pekne. Naozaj je to skutočne zaujímavé. Musíme vyjadriť eh, podporu tým, čo sa stále snažia o kvalitnú novinárskú činnosť, hoci je to veľmi ťažké v tomto politickom prostredí. Ste bývalý poslanec, prekročili ste svoj čas, takže to je jasné prečo. Taký sme. A teraz e, prichádzame k zástupcom novinárov. Renate Schröder je predsedajúcou e, Federácie novinárov. Ste tu vítaná. Renáta, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem výboru Lige, výboru Libe, že zorganizoval túto dôležitú schôdzu Barbare Spinelli, ktorá je poverená správou o tejto zložitej záležitosti. Nechcem ani pre, si predstaviť, že by toto bolo treba nejako vysvetľovať. Máme 40 únií a asociácií v e, krajinách Rady Európy a takúto federáciu ja zastupujem netreba nás asi predstavovať. Chcela by som poďakovať za dôležité za dôležitú správu o monitorovaní médií a pluralizme, o slobode médií. Od roku 2014 sa podáva takáto správa a každý rok sa pridávali nové kritéria. Je to naozaj veľmi užitočný nástroj, ktorý by mal byť, táto správa by mala byť šírená pre všetkých aktérov v Írsku sú médiá v ohrození, pretože tu prichádza ku koncentrácii e, moci e, v súvislosti s médiami. A tieto e, splynutia médií a zoskupovania médií boli zastavené aj s pomocou poslancov Európskeho parlamentu. Zdieľame obavy, ktoré boli vyjadrené v záveroch tejto správy, že koncentrovanie vlastníctva médií do rúk jednej osoby alebo jednej skupiny ohrozuje diverzitu informácií a slobodu a prejavu. Pred 25 rokmi som začala pracovať ako novinárka. Mám skúsenosti s právnymi aktami, ktoré regulujú slobodu médií a od roku 92 eh, sledujem, ako Európsky parlament presadzuje eh, túto tematiku. Eh, je to vďaka členským štátom EÚ, ktoré vtedy Murdoch a ďalšie prípady na mediálnej scéne by neboli nikdy uzrali svetlo dňa ako kauzy, keby sa neboli aktivisti do toho obuli a naozaj sme odhalili bezprecedentnú úroveň koncentrácie vlastníctva médií v rukách e, jednej osoby alebo skupiny a začalo sa o týchto veciach hovoriť nahlas. E, je to politická agenda. Už ste spomenuli, že treba bojovať e, proti nepravdivým správam, ale ide tu aj o zlyhávanie médií, aby ukázalo a prezentovalo pluralistické a e, pravdivé informácie. Vy ste to povedali už vo svojom úvodnom prejave, že ekosystém um, oznamovacích e, prostriedkov sa jednoducho zmenil, či na národnej, lokálnej alebo európskej úrovni. Úplne s vami súhlasím, že aj vidiecké typy um, prostriedkov sú ohrozené, lenže ľudia majú právo vedieť, e, od koho dostávajú správy, kto vlastní čo. Vlastníctvo konkrétneho verejného oznamovacieho prostriedku je jednoducho neobňateľným právom a každý by mal vedieť. E, hlavným riešením e, nepravdivých správ je pluralizmus médií. To sa ľahko povie, ale ťažko sa to presadzuje v praxi. Oceňujeme že estonské predsedníctvo zorganizuje zajtra seminár o pluralizme médií a právnom štáte v digitálnej ére. Dúfame, že to nebudú len slova, ale aj činy. Budú nasledovať a že to pôjde na ďalšie platformy. EFG v nedávnej rezolúcii prijatej e, tohto roka v Budapešti kritizuje rozhodnutie Európskej komisie oznámenej 7. apríla 2017, kedy sa schváľuje akvizícia Skype firmou 21st Century Fox. To kontroluje e, Rupert Murdoch a jeho rodina. Toto bude viesť k ovplyvňovaniu obsahu televíznych relácií a takisto televízne kanály, ktoré sú vysielané v relevantných členských štátoch EÚ, budú pod tlakom dominantná pozícia Murdochu, eh, Murdocha na scéne v Spojenom kráľovstve je už jasná, ale v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a ďalších krajinách sa teraz prostredníctvom Sky eh, začne jeho ríša rozširovať a jeho vplyv silnieť. Pluralizmus médií v Európe, nechcem hovoriť o Brexite a ďalších veciach, eh, nebola náležite zhodnotená, pretože tu je podiel na trhu hodnota e, redakčných zásahov a redakčnej práce, redaktor, práce redaktorov. Toto všetko by malo byť súčasťou diverzity médií, ale situácia je komplikovaná v nasledujúcich rokoch aj bude. Rada by som vám poskytla výňatok z odporúčaní Rady Európy, Odporúčania boli prijaté minulý rok, podpísali ich všetky členské štáty EÚ. Hovorí sa v nich, že členské štáty EÚ, respektíve Rada a e, štáty, musia prijať a presadiť v praxi nariadenie o vlastníctve médií, aby sa zaručil pluralizmus médií. To by zaručilo transparentnosť, zabranilo koncentráciu moci a prispelo k pluralizmu. Malo by sa vysporiadať e, s nepriamým a krížovým vlastníctvom médií a vlastníctvom médií, tými ľuďmi, ktorí majú aj verejný úrad. Netreba znovu vynachádzať nové nariadenie. Právne prostredie je dobre nastavené, len musíme trošku pritlačiť členské štáty, aby presadzovali e, to, čo je na papieri, aj v praxi. Rada by som vám povedala niečo o MPM, o nejakých podrobnostiach a obavách, o statuse a ochrane novinárov. Ako ste povedali, jeden z dvoch indikátorov najproblematickejších v, sú pro, profesia novinára, štandardy novinára a ochrana novinára. Sú tu alarmujúce výsledky. Tento rok sa analyzovalo Taliansko, Rumunsko, Írsko, Lat- Lotyšsko, Čierna hora, Turecko a ďalšie krajiny. Myslím, že Turecko je najrizikovejšou krajinou pre novinárov, ale väčšina z týchto krajín e, boli analyzované ako rizikové pre bezpečie novinárov. V mnohých krajinách novinári, prepačte, ja to zopakujem ešte raz, novinári čelia cenzúre, e, autocenzúre, zastrašovaniu, fyzickým útokom, digitálnym útokom. A toto potvrdili mnohé ďalšie monitorovacie mechanizmy, ktoré e, našťastie existujú v Európe. Je to map- mapping a nedávno e, Rada Európy e, stanovila platformu, ktorá sa stará o ochranu novinárov a bezpečí novinárov, ale štáty zlyhávajú do veľkej miery vytvárať priaznivé prostredie pre participáciu vo verejnej rozprave, či to už sú novinári alebo iní aktéry verejnej rozpravy. A Rada Európy a ďalšie európske organizácie opakovane poukazovali a apelovali na to, že sa musia tieto záležitosti zmeniť. Znamená to, že krajiny musia zaručiť bezpečné prostredie pre novinárov a ďalších aktérov, aby mohli vykonávať svoju prácu. Ale na nešťastie štáty to zaručiť nevedia. Nie je tomu tak. Dúfame, že Európsky parlament pritlačí na členské štáty EÚ, aby plne v praxi realizovali odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o ochrane novinárskej profesie toto bolo takmer jednomyselne prijaté. Zdržalo sa iba Rusko. Všetky nové členské štáty sú aj členmi e, Rady Európy. Prečo sú teda neochotné splniť svoje vlastné záväzky v oblasti slobody novinárov? Zostáva tu otázka, na ktorú treba odpovedať. Mali by sme však e, presadiť túto vec v praxi. Súčasť týchto odporúčaní je revízia národnej legislatívy a praktík, ktoré sa týkajú slobody médií, aby sa zabezpečilo, že všetko je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach. Takisto nezávislé agentúry, či je to ombudsman alebo ďalšie nezávislé platformy by mali preveriť situáciu v oblasti novinárskej práce. Žiadne členské štáty v Európe nevyšli s odsťou z tohoto revidovacieho procesu. V každom členskom štáte sú problémy s bezpečím novinárov a slobodou vyjadrovania. Ďalšia vec dôležitá pre novinárskú prácu sú pracovné podmienky. Sme vďační, že v roku 2015 toto bolo takisto začlenené do monitorovania. Novinári v Českej republike, Lotyšsku, Litve, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a v Írsku. Tam naozaj je profesia novinára vysokorizikovou. E, treba byť na poplach, nie je to prekvapujúce, pretože sme čítali štúdie o neistej situácii novinárov Health and Safety Magazine – E, to je časopis, ktorý vydáva e, Inštitút pre zdravie. Tam boli publikované veľmi e, alarmujúce štúdie, syndromy vyhorenia medzi novinármi. 62% novinárov majú v Holandsku problémy týkajúce sa vyhorenia. Novinári sa pýtajú sami seba, či chcú nadalej vykonávať svoju profesiu. Zdá sa im, že to už za to nestojí, ako keby prišlo k depersonalizácii novinárstvu, autocenzúra eh, a ďalšie javy prispievajú k tomuto, tejto neblahej skutočnosti a Marilyn Clark vám o tom povie viac v ďalšom príspevku. Odporúčanie Rady Európy hovoria i to, že členské štáty EÚ musia venovať pozornosť dôležitosti adekvátnych pracovných zákonov, aby boli novinári chránení pred neistými pracovnými prostriedkami, aby mala, bola zabezpečená rovnováha medzi prácou a súkromím. Tretia vec, e, nezávislosť redakčnej práce. To je e, dôležité. Mimoriadne dôležité. E, už sme povedali, že je nedostatok rozmanitosti médií a zdá sa, že v súčasnosti máme dominanciu bielých eh, mužov v novinárskych profesiách, ktorí poskytujú svoj uhol pohľadu. A je to proti tomu, čo, po čom volajú organizácie venujúce sa diverzite, rozmanitosti, rôznorodosti. Eh, v situácii, kedy máme veľa utečencov a migrantov, je to mimoriadne markantné. Tieto vysoké rizika sú um, súvisiace s tzv. Gra- mediálnou gramotnosťou. Ľudia musia vedieť, ako vyzerajú modely, financovanie a vlastníctvo médií vstupujú do e, pravdivosti médií, pravdivosti správ. Preto treba vypracovať rozličné modely financovania, Možno, že by novinári mohli predávať e, napísané články po jednom jednotlivo, alebo by mal vzniknúť iný model v budúcnosti, aby osud novinárskej profesie nekončil vyhorením. Ďakujem vám za to, že ste ma počúvali. Ďakujeme Renate a náš e, záverečn, naša záverečná expertka, profesorka Marilyn Clark, je docentkou na katedre psychológie na univerzite University of Malta a mm, bude hovoriť o novinároch pod tlakom, autocenzúre v Európe a o novinách, ktoré sú ohrozené. Ďakujeme, Marilyn, že ste prijali naše pozvanie. Máme 10 minút a členovia určite sa chcú opýtať všetkých otázky. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení hostia. Zásadná hodnota demokracie a ľudských práv je právo dostávať informácie. Je to základná podmienka pre úspech akékoľvek spoločnosti pri rozvoji a rozvoji jednotlivca, ktorý žije v takejto spoločnosti. Novinári majú dôležitú úlohu vo verejnej rozprave, pretože sú vlastne strážcami spoločnosti, informujú o záležitostiach vo verejnom záujme a takisto volajú na zodpovednosť tých, ktorí majú pozície moci. Prístup občanov k takýmto správam je zásadne dôležitý. Žiaľ, v nedávnych dekádach sme videli mnohé taktiky, ktoré sa uplatňujú, aby umlčali kritické hlasy a udusili slobodu prejavu. V roku 2017 e, vznikla správa Rady Európy, kde sa zdôraznilo, že mnohé členské štáty nedokážu zaručiť bezpečné prostredie pre novinárov a uväzňovanie novinárov dosiahlo bezprecedentné čísla. Táto situácia existovala aspoň 10 rokov a bola hlavným e, koreňom alebo dôvodom vzniku štúdie, ktorej výsledky vám chcem prezentovať. My sme boli motivovaní zozbierať relevantné údaje a by bolo možné urobiť stratégiu v oblasti novinárskej práce. Mali sme, mali sme tri hlavné výskumné otázky. Venovali sme sa prevalencii, obavám, a prepojeniu alebo vzťahu medzi e, pod, vystavením zastrašovaniu strachu a výsledku, ktorý môže byť seba, e, autocenzúra. Otázky sme položili 940 novinárom zo 47 krajín Rady Európy, 54 muži, 46 ženy. Boli to ľudia, z ktorých 46 robilo minimálne 16 rokov v novinách, e, väčšinou v novinách, nie v časopisoch, a väčšinou sa zaobrali politikou. Žiadali sme od novinárov, aby nám prezradili, odkiaľ pochádzajú a za ostatné tri roky, kam posielali svoje správy a svoje články. A vidíte na mape, že mnoho respondentov pochádza nielen z únijných krajín, ale aj z krajín mimo Európskej únie. Ďalej, ďalej tu máme 24 z juhovýchodných európskych krajín, 23 z východoeurópskych krajín, 13 z Turecka a 6 z oblasti Južného Kaukazu. Teraz vidíme neuveriteľné dôkazy toho, o čom sme hovorili predtým. Zásahy do práce novinárov. Extrémne vysoké percento. A toto sú iba tie, ktoré nahlasili sami novinári. Novinárov sme sa pýtali na ich skúsenosti za tri roky. Všimnite si oranžové stĺpce. Psychologické násilie mimoriadne vysoké. Každý sa vyjadril, že bol vystavený tomuto násiliu zastrašovaniu, harasmentu a najmä z zo strany úradov a manažmentu, zo strany verejne činných ľudí. Ohrozovanie novinárov cez internet, tzv. cyberbullying, bolo mimoriadne vysoké. Takisto e, natlakové skupiny, ktoré zastrašovali ľudí 50 a politické skupiny, ktoré zastrašovali 43 týchto novinárov. Už sa spomenulo, že novinárky sú takisto ohrozené sexuálnym násilím. Väčšinou ženy nahlasovali, že sa im vyhrážali sexuálnym násilím, keď vykonávali svoju novinárskú prácu. 76 novinárov povedali, že boli sledovaní cieľene, čo má samozrejme dôsledky na nich a z nich takmer všetci nebali pocit, že by boli náležite chránení svojimi zamestnávateľmi pred takýmto sledovaním. Vidíte tu percentá, e, ďalšie, 48% ľudí majú, mali pocit, že nedokážu ochraniť svoje zdroje a 25% novinárov priznalo, že svoje zdroje vystavili e, kompromitovaniu. Zastrašovanie zo strany justičnej oblasti 23 respondentov nahlasovali, že buď boli zatknutí, alebo obžalovaní, alebo e, ohrozovaní tým, že im povedali, že budú vyšetrovaní. A sankcie na umlčanie novinárov sú e, zákony, napríklad sú zákony proti hanobeniu a ohováraniu a osočovaniu. Máme tu zákony o verejnom poriadku, o bezpečnej, e, bezpečnosti národa. Všetky tieto zákony žili proti novinárom. Napriek vysokému zasahovaniu do práce novinárov, vysoké percento novinárov povedalo, že nemajú adekvátny mechanizmus, kde by mohli nahlasovať tieto skutočnosti. Tí, ktoré, tí ktorí patria do únii, únie 46 povedalo, že nemajú takýto mechanizmus. Ani odbory im nepomôžu, nevedia to vyriešiť. Čo sa týka vnímania strachu, či sa aj v budúcnosti budú snažiť ľudia zasávať do ich práce. Tu vidíte silnú no, koreláciu medzi násilím a obavami z toho, že sa v budúcnosti takéto násilie proti ním objaví opäť zasahovanie, zastrašovanie na internete zo strany natlakových skupín. Toto novinári očakávajú aj v budúcnosti, že sa bude diať e, proti nim. Asi tretina sa vyjadrila, že sa obávajú o svoju osobnú bezpečnosť a o bezpečie svojej rodiny a priateľov. Skúsenosti s, s zásahmi do ich práce boli znepokojujúce, pretože 40 novinárov povedalo, že to sa zasahovalo do ich osobného života a to ovplyvnilo ich osobný život, nielen ich prácu. To ukazuje psychologický dopad a následkom stres je stres a vyhorenie. 37% povedali, že ich práca bola ovplyvnená týmto strachom. Čiže sa dostávame k autosenzúre. Takisto to bolo znepokojujúce, že 31 respondentov povedalo, že museli trošku zmierniť kritické príbehy, 23% povedalo, že jednoducho niektoré informácie neuverejnili, 19% museli trošku prispôsobiť obsah záujmom komerčných spoločností a 15% jednoducho sa rozhodlo nepublikovať kritické alebo príliš citlivé e, články a príbehy. Nemalujme všetko na čierno, lebo novinári častokrát sa stávajú odolnejšími a e, rebelujúcejšími, keď zažijú takéto násilie a zastrašovanie. E, jednoducho majú ešte väčšiu chuť sa proti tomu postaviť. Zážitky násilia a zastrašovania spôsobili u mnohých, že sa ešte oddanejšie venovali odhaľovaniu nekalých skutočností. Jeden respondent povedal, že ak E, dostanem e, relatívne rozumné množstvo nenavistných prejavov, viem, že si robím svoju prácu dobre a že moje písanie dopadlo rovno do čierneho. Preskúmali sme zasahovanie do práce novinárov v jednotlivých regiónoch. Tu vidíte na priesvitke, že niektoré výsledky, ktoré sme našli v oblasti prevalencie zásahov, vidíte západo európske výsledky, či už unijné alebo neunijné. Fyzické útoky, Turecko, vysoká prevalencia, ale aj v iných regiónoch, najmä čo sa týka e, sexuálneho obťažovania novináriek. Niekto tu už spomenul, že tu ide o zlyhávanie e, všetkých štátov, aj cezhraničné zlyhávanie. Nie, nie je tu len ten problém, že krajiny, ktoré tradične mali silné demokratické inštitúcie, že v týchto krajinách by boli novinári ochránení. Nie, aj tam sú obťažovaní. V Turecku bolo e, sexuálne obťažovanie najvyššie, najvyššie medzi novinárkami a zážitok psychologického násilia bol vysoký vo všetkých regiónoch, vyše 60 percentilu. Novinári v Turecku povedali, že ich sledovali cieľene ale všetkých 5 regiónov nahlasovalo vysokú, e, vysoké percento sledovania, takisto e, tzv. cyberbullying, teda zastrašovanie cez internet. Porovnanie medzi úniou a neúnijnou západnou Európou e, vyvstáva veľmi markantne najmä pri zákonoch chrániacich proti očierňovaniu, hanobeniu, osočovaniu. Renate spomenula aspoň myslím, že to bola ona, že v štúdii sa objavili odporúčania, najmä sa žiada od štátov, aby zvážili plné implementovanie týchto odporúčaní, hoci podpísali ich, ešte nie sú presadené v praxi. Apeluje sa na štáty, aby plne implementovali odporúčanie z roku 2016 o ochrane novinárov a bezpečí novinárskej profesie. Tieto odporúčania poskytujú mnohé aktivity, ktoré sa týkajú prevencie násilia, ochrany novinárov, prenasledovania páchateľov a odstránenie bezstresnosti páchateľov. Takisto osveta a informačná kampaň boli súčasťou odporúčaní. Táto štúdia ďalej odporúča, aby krajiny Rady Európy plne využili platformu na ochranu novinárov a bezpečie novinárov. Táto platforma bola e, rozbehnutá v apríli 2015 a má relatívne úspech. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani profesorka Clark. Kým e, otvoríme rozpravu, chcem povedať, že sme hovorili o, aj o analýze, ktorú si žiadalo, žiadal výber, výbor e, LIBE. možno v rýchlosti by bolo dobré <clears throat> analyzovať aj i tieto Pozerám sa na program. Všetci majú túto štúdiu už e, v zložkách, takže len vyzdvihnite nejaké dôležité body. Je to určite úžasná štúdia, ale e, máme čas len do 11. Len poprosím tie kľúčové body. once again? Okay to, to present the research paper. Tento materiál si zažiadal váš výbor. publikovalo ho práve naše oddelenie, politické oddelenie pre práva občanov a ústavnoprávne otázky. Tu sú autory eh, práce Judith Bayer, ktorá je tu so mnou. Ďalšie zložky, ktoré koordinačne prispeli pluralizmus médií je e, pre slobodu nevyhnutné. Dôležitá je nielen diverzita, ale je i pohľad na spoločnosť. Politici vrátane parlamentu vyjadrili, vyjadrujú po dlhšiu dobu e, obavy, pokiaľ je okresávanie pluralizmu. Ale nedosiahol sa konsenzus, aké kroky prijať napriek tomu, že e, vo všetkých členských krajinách obchodné zložky sa spojili s politikou, aby vyvíjali tlak na médiá, ktoré majú čoraz ťažšiu pozíciu plniť a kontrolnú funkciu. Naša prvá hypotéza je teda, že keď ekonomický a politický tlak sa spoja, dochádza k systémovému obmedzovaniu médií, e, slobody médií a pluralizmu. Oni potrebujú samozrejme dostávať informácie, aby mohli pracovať. Pokiaľ ide o úroveň EÚ, no však toto by malo byť prepojené s otázkami demokracie, právneho štátu a základných práv. A malo by to byť pravidelne kontrolované nedávne politické udalosti, napríklad e, e, otázka právneho štátu v niektorých členských krajinách, politický extrémizmus a nacionalizmus vyslali signály smerom k potrebe krok, krokov. Povinnosti zabezpečiť pluralizmus už takto e, súvisí so slobodou prejavu Štrasburský súd zdôraznil, že legislatívne opatrenia musia zabezpečiť efektívny pluralizmus. To má dve strany. Na jednej strane štát by nemal zasahovať a neskreslovať trh, ale takisto by sa malo zabezpečiť, eh, aby pluralita sa dosahovala potrebnú legislatívu. Toto by sa malo aplikovať i na Európsku úniu ako supranacionálnu zložku. My tvrdíme ďalej, že EÚ má kompetencie na regulovanie pluralizmu médií. Nie sú to konkrétne právomoci síce pre EÚ v oblasti pluralizmu, ale neexplicitne je to vyjadrené na viacerých úrovniach. EÚ môže vyvodiť konsekvencie z neplnenia článku 2 zmluvy vrátane rešpektovania ľudských práv. Charta základných práv v článku 11.2 expresne ho, výlučne hovorí o rešpektovaní slobody a plurality médií. Takisto pokiaľ ide o prípady, keď členské krajiny konajú nad rámec. Európske občanstvo takisto znamenalo určitý sociálny kontrakt s občanmi EÚ. Môžu tu byť viaceré negatívne dopady, než len za rámec politiky, e, e, ktoré obmedzujú pluralizmus, poškodzujú samotnú myšlienku mediálneho pluralizmu treba zohľadniť, že všetky mechanizmy presadzovania práva v tej súvislosti my, e, je dôležitý periodický monitoringový proces na základe objektívnosti, aby sa posúdili potenciálne rizika členských krajín a Európsky parlament 25. oktobra 2016 niekoľko mesiacov po zverejnení nášho materiálu prijal uznesenie, kde komisiu vyzýva k legislatíve. Je tu potenciál poskytnúť bázu pravidelného posudzovania potenciálnych rizík, čo navrhujeme v našej štúdie. Malo by sa to vykonávať v každej členskej krajine nezávislým grémiom odborníkov ak by tu mali byť rizika, členovia expertného výboru by mali mať e, e, spoluprácu s vládou príslušnej krajiny, aby sa zlepšil pluralizmus na 5-ročné obdobie viacerými krokmi. Ak sa ukážu tzv. vysoké rizika pre pluralitu médií, alebo ak úsilie z predošlých 5 rokov nebolo úspešné, Komisia by mala iniciovať e, postup vymáhania na základe článku 8 o fungovaní EÚ alebo článku 7. Tam teraz slovo profesorke Bajerovej na ďalšie odporúčania. Pokiaľ ide o ďalší výskum, e, kde sme e, sa odrážali od kvantifikovateľných dát, ako hovoril profesor Paku. A predošla správa o obmedzených kompetenciách EÚ. Rozhodli sme sa e, pre e, odlišný postup, kvalitatívny výskum, výskum prostredníctvo expertov daných krajín, ktorí poznajú dobre svoje krajiny. Pre nás to bolo dôležité, pretože Téma, o ktorej hovoríme, sa vymýka právnemu dozoru. Tému mediálnej slobody sme teda e, zakomponovali do menších výskumných otázok, kde ide o transparentnosť interferencií táto tabulka nám ukazuje výber jednotlivých informácií. Vyzdvihnuté krajiny poukazujú nám či vysoké riziko pre pluralizmus. Rôzne krajiny majú rôzny dopad, ale veríme, že všetky členské krajiny by si ocenili e, regulovanie transparentnosti a vzdelávacích programov rizikové faktory, ďalšia prizvitka, ktoré sme identifikovali, bol ten prierezový vlastníctvo alebo naprieč sektormi, kde vidíme verejné zdroje, verejné obstarávanie. Potom sk- sk- sk- skryté financovanie prostredníctvom reklamy, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Grécko, v Taliansko, Francúzsku to nebolo tak vplyvné a tiež miera, e, nižšia miera regulovania. Zistili sme tiež, že tieto prvky tvoria neformálnu sieť medzi mediálnym priemyslom a ďalšími. Táto otázka sa prosúva od kvantitatívnemu ku kvalitatívnemu problému. Ďalšia priesvitka nám ukazuje mechanizmu tzv. soft eh, eh, censorship, teda mekého cenzurovania, kde ide o financie, i obsahy, partnerských priemysloch, napríklad obrana, stavebníctvo, verejná doprava, bankovníctvo či telekomunikácie, vlastníctvo pôdy takisto, pretože dostávajú obrovské dotácie z EÚ. Média e, zvýhodňujú alebo vyplácajú tieto e, štruktúry. Týmito mechanizmy nami verejné zdroje smerujú do súkromných e, vrecák a mediálny obsah sa ovplyvňuje meko, ale solidne. prepojenie s politickými e, špičkami, priame, napríklad v Maďarsku, Rumúnsku, ale ne, nepriame, napríklad v Bulharsku. Toto sa však v posledných rokoch mení. Mnoho mediálnych outletov kúpili ľudia blízky e, vláde v partnerských priemysloch bez ekonomických skúseností. Konkrétni právnici, ktoré stanoví vláda často za verejné prostriedky a sa sú financované z, verejne, z verejných financí. Závery sú, že tento, e, toto senzorstvo nefunguje cez e, práva zákony o, o, cenzúre, ale cez part, e, osobné kontakty. bez znalosti osobných prepojení to nie je možné. Je to skryté dozoru. E, do určitej miery je to e, vo všetkých českých krajinách, ale mierne viacej v nových demokraciách. V tejto geografickej oblasti to dosahuje úrovne, kde už média neplnia svoje dozorné funkcie. Všetky mainstreamové médiá a šíri sa to i ďalej. Nebolo by to prekvapivé v africkej diktatúre, ale deje sa to v EÚ. Porusovanie sa dá rieš, nedá riešiť e, dozorom, pretože dochádza k porušeniu práv. práv. Týka sa to politického systému, ale ekonomiky. Veríme, že tento demokratický deficit sa týka celého demokratického systému EÚ, hlavne volieb, hlavne do Európskeho parlamentu, hlavne kvôli politickej propagande. Ďalšia priesvitka. Ďalší desiatí rečníci musia sa zmestiť do 20 minút. My vám dávame len sumár, mali sme 20 minút. My máme problém, máme tu tri veľmi dôležité témy po tomto vypočutí Mám tu 9 rečníkov na zozname. Takže ja by som chcel, aby ste prosím mohli ukončiť svoje úvahy, pretože je to áno úžasné dielo, ale poslanci sa chcú písať, pýtať otázky. Je mi to ľúto, nebudem v stave toto zmanažovať inak. Všetci tú správu majú, Takže nejak to uzavrite. Odporúčania. Máme tri ciele. Všetky odporúčania by mali byť presaditeľné v existujúcich kompetencií. Na ne sa zameriavame, také, aké majú teraz. Transparentnosť. Po druhé, odporúčané kroky sú malé zmeny, ktoré by mali e, zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Aby sme dosahovali štruktúrálne zmeny. Nepôjdem do podrobnosti, pokiaľ ide o tie jednotlivé odporúčania. Nájdete ich v priesvitkách. Všetci poslanci majú tú správu. Prosím, pozrite sa na ne. Je to určite úžasná práca. Musím vás naozaj e, utnúť a dať slovo poslancom, pretože tri témy, ktoré máme po tomto vypočutí, nemôžeme odročiť. Takže teraz e, poslanci, ďakujem vám za vašu prácu budú k tomu, k tomu otázky. My musíme sa smer- zamerať na odpovede na tie otázky. Pán Jurek, prosím, držte sa dvoch minút. Ak máte otázky na panelistov, tak e, adresujte ich členom panelu. Prečítam zoznam poslancov, ktorí chcú vystúpiť a budem vás teda vyvolávať v tom poradí. Začne pán Jurek. E, Ďakujem bardzo. Dziękuję pekne. Za, e, Chcem podziękować za, za to predstavenie tohto fascinujúceho materiálu, tejto témy. Je len škoda, že z tejto diskusie vypadli dôležité, dôležité kroky obmedzovania slobody a oznamovacích prostriedkov štátom teda. Napríklad to, že francúzska vláda sa rozhodla, že zakáže internetové organizácie, ktoré bojovali proti potratom. Nie, podľa mňa je to absurdné. Keď sa hovorilo napríklad o migrácii, tak bola to diskusia, ktorá pre, predstavila predstavovala psychologický a morálny tlak v, Spojených štátoch. Počas vietnamskej vojny by vôbec nemohlo byť spravodajstvo, keby tam nebol neustály tlak. Keby sa odvolávali na psychologický tlak, tak by vtedy nebolo bolo žiadne spravodajstvo. Nie je to úplne náhoda a to preto, že keď sa pozrieme napríklad na históriu potratových zákonov, tak až dnes obmedzujeme slobodu slova a informácií, ale včera šlo o dezinformácie. Všetko to e, začalo konkrétnym prípadom a od tohoto rozhodnutia máme, máme vlastne samé e, fake news ukazuje, že dzisiaj bardzo poważnym problemem dla wolności słowa jest to... Celé to poukazuje na veľký problém slobody slova. To spojíva, spočíva v tom, čomu hovoríme selektívna spravodlivosť. Ak liberálna vláda príjme opatrenia proti slobode slova, Pán Jurek, máte tiež dve minúty. A konzervatívna vláda urobí to isté. Počúvate ma, prosím, pán Jurek? To je všetko, ďakujem. Bonnie, please. Thank you. Bonnie. Ďakujem. Budem, ho, budem hovoriť po polsky. Všetkým vystupujúcim ďakujem za veľmi komplexný prístup k problematike plurality a slobody od oznamovacích prostriedkov. Tlak, fake news, e, tlak na cenzúru, je tam veľa problémov, ale ja chcem hovoriť o ohrození verejnoprávnych e, mass médií, obmedzovanie nezávislosti a nestrannosti. V tejto chvíli konštatujeme, že, že verejnoprávne vysielanie sa stáva propagandou. Nie je možné, aby novinár bol nestranný. Samozrejme, predstaviteľia rôznych politických skupín sa prepozývajú, aby spolu diskutovali, ale novinár je často na jednej strane. Obmedzovanie nestrannosti verejných médií je problém. A ja mám pocit, že na európskej úrovni nemáme nástroj na riešenie. Cítime sa bezradne. Stretávame sa tu s tým, že právne prostriedky strúžia jednej politickej strane a to ohrozuje trh politických prostriedkov e, mas, médií. Hovorí sa o dekoncentrácii, a avšak za týmto heslom sa vlastne skrýva konkurenčné fungovanie rôzneho typu médií. A nie vždy je to úplne v súlade so zákonom. Otázka, ako na to reagovať z európskej úrovne. Viem, že to nie je jednoduché, ale aspoň teda vyslať signál, že nezávislosť e, oznamovacích prostriedkov je dôležitá. Hovorili ste o prepuštení polských novinárov. Tu nejde, o, nejde len o médiá, ale o slobodu a demokraciu. A tak toto treba i brať. Gomez, please. Ďakujeme a teraz Anna Gomez. Thank you uh, for the Ďakujem za možnosť tohto vypočutia a chcem vyzdvihnúť, že mňa ako Portugálku naozaj uh, prekvapila odvolávka na koncentráciu médií a že Európska komisia ako by to nevidela alebo nekonala. My sme v našej krajine videli, že prvý krok napríklad angolských magnátov e, smerom ku kontrole médií, možno, že to nebolo mimoriadne lukratívne, ale kontrolovali vlastne, čo sa potom e, publikovalo v Portugalsku a potom to preberali médiá v Angole a tento nástroj samozrejme má dopad. No napriek tomu, že médiá v Portugalsku robia fantastickú prácu, pretože napríklad e, teraz máme Panama Papers, čiže ukázal sa nedostatok kontroly daní pri offshoreových transferoch, Viac než 10 miliárd vlastne bolo presunutých do offshore na nedávne požiare alebo o krádež vojenského materiálu v Portugalsku. E, to sú veci, kde médiá odvedli naozaj fantastickú prácu a naozaj mm, sú potom e, ohrozovaní, ohováraní E, potom e, je tam tá kybernetická šikana, ktoré sa stávajú obeťami a tak ďalej. Takže povedala by som, že situácia v Maďarsku a Turecku je mimoriadne alarmujúca. Ale moja otázka teda znie. A e, máme aj Euronews ako značku Euro. Maximálna sloboda, pluralizmus by tam teda mal byť, efektivita, v spravodajstve, ale počuli sme a hovorili sme, že bolo veľa problémov z Euronews, najmä e, keď boli kontrolované zahraničným kapitálom, teda nie len Sky News a Fox News sa to týka. Európska komisia zdá sa, že to riešila veľmi nepolitickým spôsobom. Ohováranie, vyhrážky, pociťujú aj niektorí z nás. Ja sama som dostala list z Euronews, ktorý e, e, ma teda sa mi vyhrážali e, žalobou zahováranie. Ja sa teda nenechám len tak zastrašovať, preto som to nadniesla. A možno aj Európska komisia by sa na to mohla pozrieť z politického hľadiska, teda aby sa plnili európske záväzky, ciele, pokiaľ ide o zmluvu, čo sa týka demokracie a aby to neboli len také ekonomické otázky. Ďakujem Anna, Peter, Niedermüller. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za prezentácie. Myslím si, že pluralizmus a sloboda médií sú absolútne kľúčové pre právny štát, liberálnu demokraciu. A dovolte mi, aby som Eh, predniesol možno také trochu kritickejšie prípomienky k niektorým otázkam. Spomínalo sa tu vo viacerých kontextoch, že nemôžeme byť eh, slepí, že sa nemôžeme, nemôžeme si predtým zatvárať oči, môžeme byť kriticky voči Čiernej hore a Turecku, ale máme minimálne dva členské štáty Európskej únie a hovorím o Poľsku a Maďarsku, v ktorých sa systematicky zneužívajú sloboda eh, a pluralita médií. A to je niečo, čo musíme veľmi jasne povedať, že v liberálnej, teda neliberálna demokracia bude zneužívať e, médiá a máme to v EÚ, nie niekde veľmi ďaleko, v Turecku. No a pár príkladov. Pán Verman, vy ste spomínali ťažkú situáciu e, miestnej a regionálnej tlače a myslím si, že to je absolútne kľúčová téma. Pozrite sa na situáciu lokálnych médií napríklad v Maďarsku alebo v Poľsku a je to e, veľmi dôležitý zdroj informácií, politických informácií, kultúrnych informácií. Takže myslím si, že musíme e, veľmi, veľmi prísne nazerať aj na situáciu lokálnych médií. A druhá vec, otázka fake news, dezinformácií, propagandy. To je oficiálna politika maďarskej a polskej vlády Nehovorte len tak všeobecne o ťažkej situácii. Toto je veľmi, veľmi politická téma. A preto je absolútne nevyhnutné, aby sa posilnili právomoci EÚ v oblasti médií a pluralizmu a slobody médií. Ďakujem pekne, pán predseda. You, Peter. And... Ďakujem, Peter. Cecil Kiengi, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja chcem poďakovať za túto príležitosť, že môžeme sa zaoberať touto dôležitou témou. Na úvod chcem povedať, áno, je to pravda, musíme, nesmieme sa vzdať práv a demokratických slobôd, a je to dosť zásadný bod, najmä preto, že Európa je na slobodnom území a preto potrebujeme slobodu a pluralizmu médií. Zároveň mám ešte aj e, otázku. Dnes si myslím, že tie fake news podkopávajú e, demokraciu. A je to krok, ktorý teda sprevádzal digitalizáciu digitalizáciu médií a znamená to, že fake news eh, dnes vlastne infikovali celý internet Čiže je to miesto, ktoré nikomu nepatrí, každý si môže povedať, čo chce, bez toho, aby, tam sa, musel, aby sa musel obávať nejakej e, silnejšej uh, reakcie. A to je podľa mňa hrozba pre demokraciu a preto je dôležité, aby uh, tam boli dôležité európske inštitúcie, aby tam boli pravidlá hry stanovené, nejaké regulácie, jednak kultúrne, ale aj na právnej úrovni. Moja otázka teda je, že čo je tá černá línia, ktorú nesmieme prekročiť, kde je tá hranica, ktorú treba dodržať, ako môžeme ehm, lokalizovať túto e, deliacu čiaru, pretože tento priestor, ktorý nepatrí nikomu, nesmie byť, teda musí byť priestorom, kde sa všetci môžeme cítiť bezpečne. Ďakujem, pani Grapini. Ďakujem pekne. Și uh, pentru ceea ce ne-au prezentat experții în studiile pe care le-am uh, văzut. Ďakujem pekne. Tieto prezentácie boli naozaj veľmi zaujímavé. A prezentácie expertov boli tiež veľmi zaujímavé. A tak to bolo aj v tých štúdiach. Mám otázku na expertov. Fake news um, sa týka nás všetkých a myslím, že to má dopad aj na kvalitu demokracie. Hovoríme o kvalitnej žurnalistike a spravodajkyňa nám ukazuje, že je to potrebná kontrol demokracie a nemyslíte si, že fake news, že slava žurnalistika, že to pokušenie mm, pred ktorým sa ocitajú novinári, možno aj peňažnej povahy, že sa že tu nie je momentálne už aj e, nerovnováha medzi zodpovednosťou a slobodou. Lebo sloboda nie je možná bez zodpovednosti. Ja som napríklad skonštatovala, že veľmi dobrí novinári, ktorí, tak povediac, vyťahli tie horúce e, zemiaky z páhreby, neboli podporení novinármi, povedzme, takej druhej kategórie, ktorí neprinášajú tú istú kvalitu a, možno majú lepšiu finančnú podporu. Samozrejme, potom e, potrebujeme aj mechanizmus, ktorý túto nerovnováhu e, vyrovná. Ďakujem pekne, Sophie Infeld. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem všetkým rečníkom e, nášho panela, Barbara Spinelli. A, e, ďakujem Barbara ako spravodajkyni Všetci sa zhodneme na význame slobody médií, pluralite médií, ale mm, pokiaľ, e, keď sa majú tie princípy realizovať v praxi, tak e, sa to zdá byť trošku menej ľahké a je to stále komplikovanejšie, pretože médiá to nie je už len žurnalistika. Ehm, sú tam aj sociálne médiá, sociálne siete a dostávame sa do takých paradoxných situácií, pretože fake news svojím spôsobom tiež sú súčasťou slobody médií a slobody prejavu a pluralizmu. A kto je zdrojom fake news? Ak sú to novinári, tak môžete apelovať na etiku e, dobrej žurnalistiky, ale ak je to ktokoľvek, alebo sú to politici, pretože sú tam aj politici, vrátane lídrov západného sveta, ktorí hovoria dosť veľa hlúpostí. Takže Myslím si, že musíme byť veľmi obozretní a opatrní, keď hovoríme o obmedzovaní e, fake news. Myslím si, že Thijs Berman má absolútne pravdu, že by sme jednoducho mali proti tomu postupovať tak, že budeme hovoriť pravdu. Ja plne podporujem to, čo povedal Thijs Berman o slobode novinárov, ktorá je ohrozená takýmito e, pravidlami na boj proti terorizmu. Zdá sa, že hoci na to poukazujeme ľudia, e, to ako by nepočuli. Dnes holandský parlament bohužiaľ príjme zákon e, proti terorizmu, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný, pokiaľ ide o slobodu novinárov a ich zdrojov. A myslím si, že to je veľmi zlé veľmi zlý vývoj. Niekto tu už spomínal, že zákony o ohováraní sa stiahujú, ale ešte stále uh, existujú zákony uh, týkajúce sa bohorúžasov alebo blasfémia a aktívne sa uplatňujú, takže aj na to by sme sa mohli pozrieť. No a uh, mám ešte otázku týkajúce sa verejných financií, alebo teda viac financií pre verejnoprávne médiá. Znie to dobré, ale je tu tiež veľké riziko a väčšie riziko politického zasahovania, takže rada by som si vypočula názory panelistov na túto problematiku. Čo sa týka vlastníctva médií, koncentrácie, spomínal tu pán profesor Parku, moja prvá otázka je, či ste posudzovali koncentráciu len e, na úrovni členských štátov, alebo či ste sa pozerali aj na cezhraničné vlastníctvo a čo to znamená pre pluraliz- pr- pluralizmus. A e, posledná e, pripomienka, spomínali to aj predrečníci. Novinári by tiež mali viesť túto e, diskusiu e, možno aj nejakých novinárskych štandardov, pretože spomíname si na škandály ako News of the World, E, keď hovoríme o vlastníctve médií, koncentrácii, nemali by sme zabúdať, že nie majiteľia píšu tie novinové články, sú to novinári, ktorí ich píšu, takže oni samotní by mali byť kritickejší. No a napokon ešte, ešte jedna vec. Čo môže urobiť parlament? Myslím si, že tento monitor pluralizmu médií by mal byť e, trvalým nástrojom. A ako sme sa tu viackrát zhodli v tomto výbore, mal by byť ten nástroj súčasťou tej širšej správy DRF, takže dúfam, že na budúci rok e, to nebudú dve oddelené správy o pluralite médií, ale bude to nejako zkompro, z, e, z, kompaktnené. Kinga Gal, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem za vystúpenia všetkých rečníkov, ktorí sa s nami podelili o veľmi zaujímavé myšlienky a príspevky počas tohto vypočutia. No ale ešte stále mi niečo chýba, teda tie fake news, šírenie fake news. To je problém. A ako povedali niektorí rečníci, znižuje to e, kvalitu žurnalistiky, profesionalitu. Výbor Libe objednal správu, ktorej podrobnosti boli prezentované v rámci tejto panelovej diskusie. Musím povedať, že časti tejto správy o Maďarsku, keďže som Maďarka, maďarská poslankyňa a chápem maďarskú situáciu. To je plné konšpiračných teórií a nepravdivých vyhlásení, že mi to samé prípada ako fake news. Je tam niečo o zrade a konšpiráciách Správa tvrdí, že je profesionálna, ale asi by sa skôr mohla vytlačiť v nejakom e, bulvárnom plátku. Odmietam, že by to bola profesionálna správa. Naozaj spomína len e, nepoznané, absolútne nepravdivé príbehy, nie je to vôbec podložené ničím. Alebo sa to zaklada na veľmi subjekt, negatívnych facebookových komentároch v nejak, alebo nejakých obskúrnych maďarských článkoch na zdrojoch, ktoré nemajú priestor a nemali by mať priestor v žiadnej serióznej e, štúdii. Takže myslím si, že pluralita médií nemá viac eh, problémov v Maďarsku, než v hoci ktorej inej krajine. Tá správa ukazuje, že niektorá tá tvrdá kritika týmito, z týchto obskúrnych zdrojov, eh, to bolo zaradené v Maďarsku a táto správa to cituje. Takže asi médiá sú slobodné. My sme si tú správu objednali a celý rád ďalších inštitúcií vôbec neboli dotazované, či tá správa je správna, pravdivá, spoliehajú sa na to a je mi ľúto ľudí, ktorí budú musieť prijať objektívne rozhodnutia na základe veľmi subjektívnych informácií, aké sú v tejto správe napríklad. Napríklad myšlienka, že článok 7 by sa mal aktivovať i hneď v rámci článku 285, e, keď sú nejaké problémy. Ehm, Vyvoláva to tam, že to tak bolo objednané. Ďakujem, pán predseda. Takže uh, chcem sa viedeť k nezávislosti tlače. V nedávnom čase, tak ako aj v minulosti, čo sme videli, čo sme boli svetkami, je akési e, stranické využívanie žurnalistiky. Zdá sa, že sa to veľmi rozšírilo v častiach tlače. Je tam politická motivácia, je to dosť blatantné, je to zvýrazné v niektorých krajinách novinári rozprávajú, tak povedia tú redakčnú lož. V iných krajinách novinári tvrdia, že sú nezávislí a e, že nešíria lži, ale zdá sa, že opak je pravdou. A čo sa týka sociálnych médií, Politici majú v rukách vynikajúci nástroj na šírenie svojej politickej agendy bez využitia tlače. A to je vlastne tá výzva do budúcnosti. Takže ja by som chcel vedieť, ako sa môže vybudovať tento vzťah medzi novinármi, médiami, a politikmi. Ako by teda e, novinári mali vidieť svoju úlohu v tomto novom svete, vo svete, kde sociálne médiá zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu? Ďakujem. Hlási sa ešte niekto Katrin, veľmi slučne. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela poďakovať eh, našim hosťom, ktorí eh, veľa času venovali problematike súvisiacej so slobodou médií, čo je principiálne pre eh, budúcnosť únie. Ďakujem tiež spravodajkyni Spinelli, spolupracujem s ňou ako dňa spravodajkyni na tej správe. A mm, na úvod doktor parku hovoril o tom, že z legislatívneho pohľadu máme v Európe dobrú situáciu, ale sú tu mnohé rizika, aj keď sú rôznej povahy. A potom pani Schröder poukázala na to, že je potrebné vytvoriť spoločný základ eh, na ochranu novinárov proti tlaku a iným takýmto opatreniam v zmysle ustanovení Rady Európy, aby sme chránili in, slobodu informácií. A bude to postačujúce? Nemali by sme e, realizovať ešte ďalšie prostriedky? Ak áno, aké? No a potom ešte, ako povedali predrečníci, že treba byť veľmi obozretný pri e, téme fake news. Je veľmi dôležité, aby sme sa pozicionovali, aby sme prijali nejaké opatrenia. Jednoducho treba nájsť e, tú hranicu medzi slobodou prejavu a Eh, na druhej strane potrebou toho, že treba postúpať proti tým falošným správam. Potom prístup k médiám pre ženy. Myslím, že to je problematické, pretože ženy naozaj podliehajú mimoriadne silnému tlaku, sú zastrašované podstatne viac než muži. Aj to sa mi zdá byť dôležitá téma, s ktorou by sme sa mali zaoberať. A na záver Pani Spinelli hovorila o, o téme whistleblowerov. A aj to je otázka, v ktorej sa musíme pozicionovať my v Európskej únii. A chcem ešte si vypočuť e, názor expertov. Ďakujem, že prišli. Ďakujem. Posledná krátka otázka e, na pani profesorku Klarovú Renate Schröder. Súvisí to s tým, čo hovorila e, Sophie Infeld, teda tá koncentrácia médií. Spomínali ste to, kde tá koncentrácia médií môže vytvoriť vlastne masové novinové útoky proti e, či už novin, e, politickým stranom alebo jednotlivcom. Môžu to byť naozaj masové útoky napríklad proti političkám, alebo nejakým významným politikom. Môže to byť naozaj masová aktivita novinárov, vlastníkov médií. Asi viete, na čo narážam. Stalo sa to počas vole pred voľbami a e, potom vznikajú z toho také efekty, že političky alebo politici e, teda sú tak povediať takto zastrašovaní, aby nehovorili niektoré veci, potom sú očierňovaní. Je to dosť taká masívna činnosť, zatiaľ sa to nespomenulo, ale má to svoj psychologický dopad a je to veľmi rozšírené napríklad v USA. Čiže je to súčasť, e, samozrejme, dobrí novinári by sa nemali e, teda nechať do tohto vtiahnuť, ale je to súčasťou takejto, malo by to byť súčasťou takej správy a možno aj tí vlastníci médií k takémuto niečomu sa utekajú. Ďakujem pekne. Can we start where we um, began, so from... Takže začneme tak, ako sme uh, mali poradie prednášok, pán Parku. Nemusíte odpovedať na všetko, len na tie hlavné veci, ktoré sú relevantné. Pre vás nemáme veľká ča- veľa času. Poprosím vás o hutnosť, stručnosť, o tie najzaujímavejšie veci. Máte 2-3 minúty. A potom ostatní, ktorí prednášali. dostanú slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že téma nepravdivých správ sa vynára opäť a opäť. Prvá vec, ktorú by sme mali vedieť o nepravdivých správach je, že treba chrániť novinárov pred politickým vplyvom a pred komerčným vplyvom uchovať im ich nezávislosť, neovplyv, neovplyvňovať ich prostredníctvom verejnej, verejných služieb a politikov. To je základ. Potom tu máme e, internet, ktoré je, ktorý je prostredím, kde sa nepravdivé správy šíria veľmi rýchlo rôzne inštitúty študovali tento jav, vieme, že je komplexný, komplikovaný, ale najzásadnejšia vec je chrániť novinárov, aby mohli poskytovať e, pravdivé správy, chrániť médiá predtým, aby sa nekonala koncentrácia moci. E, e, obávam sa o koncentráciu médií z mocenských dôvodov v rukách jedného človeka, v niektorých krajinách viac ako o iných. Aj cezhraničná koncentrácia um, môže byť problém. V niektorých situáciách, e, krajinách sa situácia v tejto veci zlepšuje. Dovolte mi spomenúť ešte raz ženy a menšiny. To sú zásadne dôležité problémy. Musíme preštudovať e, tieto javy skupiny viac, ale zdá sa, že sú naozaj závažne ohrožen, ohrozené tieto skupiny. A ďalej chcem spomenúť Čiernu horu a Turecko, ktoré by naozaj mali zapracovať na niektorých aspektoch, ktoré jasne vyvstali, že to nie je v poriadku. Monitor to odhalil sú tam vysoké rizika preukázané a myslím si, že by sme mali mať kapitolu o verejno oznamovacích prostriedkoch a pravidelne monitorovať situáciu v Únii. Takisto tým pre právny štát by mal sledovať situáciu v médiách. Ďakujem vám aj za stručnosť, za vaše príspevky. Berman má teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem, Claude. Ďakujem za vaše e, vstupy, námety. Čo sa týka Francúzska, pán Jurek, týždeň po pohrebe pani ministerky Simon Veil, ktorá bola hrdinkou pre Francúzov. Veľmi ťažké je pre mňa nereagovať na túto vašu, tento váš vstup. Sloboda žien o tom, že si môžu rozhodovať, čo sa bude diať s ich telami, je stále ešte živá vo francúzskej spoločnosti a ten predmetný zákon, ktorý ste spomínali, jednoducho etabloval slobodu, ktorú môžu ženy zakúšať e, v súvislosti so svojimi telami. Nepravdivé správy a cenzúra. Toto je spojené. Spojené nádoby, cenzúra bude vedieť, viesť ešte k väčšej cenzúre a to bude škodlivé pre spoločnosť, pre jednotlivcov aj spoločnosť. Jasné, že stačí povedať, nebudeme robiť cenzúru, nebudeme podávať nepravdivé správy, ale to je ľahšie povedať, ako urobiť. Tam s tým súvisí aj profesionálna etika novinárov, ktorí musia jasne povedať, povedať nahlas, čo je ich politická voľba, čo je vec cti. Takže keď niekto píše politický komentár do svojich novín, tento novinár sa pod to podpíše, zdroj je jasný, každý občan si môže e, pozrieť, či ten tomuto zdroju verí alebo nie. Ale niektorí novinári, e, nie, nie je u, u nich jasné, kto vlastní médiá, do ktorých píšu, alebo kto ich ovplyvňuje. Čiže novinári predovšetkým sami, sami seba musia ustrážiť. A samozrejme, že politika ich nesmie ovplyvňovať, pretože novinári by mali byť samostatní. Očierňovanie hanobenie e, Sophie e, Invald spomínala e, rúhanie sa proti náboženským pravdám. Toto sú v niektorých krajinách zakotvené veci v zákone. Nedávno bola novinárovi udelená pokuta 1500 eur, keď e, člena politickej skupiny Zlatý úsvit v Grécku nazval neonacistom. Ale myslím si, že neonacista je, je jednoducho popis toho, za čím stojí táto strana. Súdca si však myslel, že slovo neonacista je urážka. Necháme to tak, nebudem sa k tomu už viac vyjadrovať, toľko z mojej strany. Ďakujem. Ja viem, že každý by chcel povedať oveľa viac. Ďakujem, že ste sa sústredili na stručné hutné poznámky. Teraz má slovo Renate Schroeder. Nech sa páči. Ja sa podpisujem pod všetko, čo povedali moji predrečníci. Nepravdivé správy, tam je debata politická, ale musíme investovať eh, do správ. Správy bežia vysokou rýchlosťou. Vieme, že vždy boli aj pravdivé, aj nepravdivé, ale teraz, keď máme sociálne médiá, ktoré využívajú aj politici, môžu publikovať správy priamo na Facebooku a tým obísť novinárov. novinárov. Chcela by som sa vyjadriť k verejným fondom, k verejnému financovaniu. Samozrejme, môže existovať viacero modelov financovania médií ale jasný, transparentný rámec, e, ktorý má svoje kritéria, to je žiaduce. Verejnoprávne médiá je jedna cesta, to má však svoj finančný dopad. Finančná nezávislosť aj politická nezávislosť sú dôležité a žiaduce. Cezhraničné e, vyšetrovania zo strany novinárov, skúmania, e, príkladmi sú Panama Papers a rôzne leaks, rôzne uniknutia dokumentov v globálnom svete, e, takisto digitálne platformy, ktoré sa dajú využiť bezhranične. Sme na začiatku tohto celého nového veľkého sveta a rozprava bude pokračovať. Problémy, ktorým čelíme pri koncentrovaní médií, vlastníctva médií, tam môžem len potvrdiť, že by mala existovať sebaregulácia v rezorte, v branži. Ale ďalšia vec je finančná nezávislosť. Ak niekto dostane 10 eur za článok, veľmi ťažko napísať niečo kvalitné. To je jednoducho ďalší problém. A súhlasím aj s tým, že diverzita, rozmanitosť je niečo, čo by sme mali v budúcnosti dokázať zabezpečiť. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Ďakujeme, Renate. Teraz pani profesorka Clark má slovo. Veľmi krátko, všetko tu už odznelo, nebudem o tom všetkom hovoriť ďalší krát. Autocenzúra je veľmi veľký problém. Cenzúra by nemala vôbec, vôbec fungovať, lebo inak tak novinári si môžu odvádzať svoju prácu tak, ako treba. E, musia byť ochránení od zastrašovania, od násilia. Ale v mnohých európskych štátoch sa, sna- štátoch sa snažia novinárov upratať do škatulky a zastrašujú ich a potom je pre novinárov ťažké chrániť zdroje v takejto situácii. Ďakujem pekne. Mm, všetky príspevky boli vynikajúce. E, neviem ani dostatočne zdôrazniť, aký, aký komplikovaný je tento problém, aký komplexný. Tento rok pripomíname si v konkrétnych krajinách e, slobodu prejavu, ale je to pre nás aj globálna téma, ktorá e, je zastrešujúcou. Myslím, že to bolo vynikajúce vypočutie. Posledné slovo na záverečné e, poznámky a záverečnú analýzu dostane naša spravodajkyňa Barbara Spinelli, ktorá týmto ukončí naše vypočutie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa rada dotkla niekoľkých tém, ktoré tu zazneli. Všetci máme pocit, že niečo e, dobre nefunguje. Indikátory slobody médií nám to hlásia. Ak krajiny ako Spojené kráľovstvo sú na zozname tých krajín, ktoré nedokážu zaručiť nezávislosť tlače, je to alarmujúce. Ak by bola iba jedna krajina, kde väčšinová tlač by vydávala nepravdivé správy, čo sa týka pozitívneho výsledku Brexitu, tak to, bola veľ... to bolo Spojené kráľovstvo predpovedali v nepravdivých správach, že Brexit bude niečím pozitívnym. Ja chcem nadviezať aj na to, že pani profesorka Clark sa už vyjadrila a pre mňa je to veľmi malá útecha. Počúvať o traumách, ktoré, ktorými novinári trpia len preto, že vykonávajú svoju prácu a že uplatňujú svoje práva. Užitočné zlo ako koncept neexistuje. Po druhé, či by e, mali byť nejaké červené línie, niečo, o čom sa nepíše, o čom sa nehovorí v novinách. Je to veľmi dobré keď sa veci môžu diať seba reguláciou, lebo keď je niečo zhora naoktrojované zo strany štátov, vždy to je rizikové. A napokon máme tu dva vynikajúce články, ktoré obhajujú slobodu médií, článok 10 dohovoru o ľudských právach, kde sa spomína právo novinárov na šírenie informácií a práva občanov dostávať informácie máme aj konkrétne právo zo strany čitateľov, tých, čo používajú internet, čo pozerajú televíziu. Všetky tieto ich práva sú v článku 11 Charty základných práv. Ak je niečo, čo, na čo sa nevzťahuje dohovor, tak je to v charte. Tam sa spomína aj pluralita médií, okrem slobody médií. Ďakujem vám všetkým som si istá, že za nasledujúcich niekoľko mesiacov budeme v častom kontakte. Ďakujeme, Barbara. Poslanci, ktorí dnes prišli, dnes ráno, hostia, ďakujeme vám všetkým za vynikajúce príspevky, ďakujem kolegovia za vynikajúce vypočutie a ďakujem kolegom, ktorí vypracovali štúdie a správy, o ktorých sa hovorila. Bolo to veľmi nápomocné. Kolegovia, teraz pokračujeme v programe našej schôdze. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli iba na vypočutie. Výbor Libe pokračuje teraz vo svojom vlastnom programe. colleagues, we're going to proceed with the business, so... Um... Kolegovia, pokračujeme ďalej v práci. Ak eh, vás nezaujíma ďalšia téma, prosím, potichu odíte z miestnosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Colleagues, if I could ask you to leave quietly, we have some, uh, we have to carry on with our important business this morning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 Stretli sme sa s službami e, orgánov EÚ a medzinárodných inštitúcií a pracovali sme so všetkými aktérmi a zájmovými skupinami. Som vďačná za podporu od všetkých, ktorí sa mi dostalo a sekretariat LIBE e, naozaj má úžasných ľudí a konkrétne ďakujem konkrétnym z nich boli obrovskou podporou. Anticiganizmus má ďaleko siahle dôsledky a naše výskumy ich podporili, tieto nálezy. Um, do správy som začlenila aj prílohu, nájdete, nájdete tam konkrétne príklady anticiganizmu v rozličných oblastiach, od prístupu k spravodlivosti, od bývania, nutenej sterilizácie, záležitosť e, osôbe štátnej príslušnosti, ktorá sa najmä týka Rómov. Apelujeme na komisiu a na členské štáty, aj na Európsky parlament, aby sa situácia zlepšila a ďalšie inštitúcie, ktoré nevymenujem všetky. Snažíme sa vytvoriť dôveru medzi Romami a väčšinovou spoločnosťou. Treba rozbehnúť prácu na unijnej úrovni, aby sa zastavila perze, aby sa zastavilo perzekvovanie Rómov a vylúčovanie Rómov z hlavnej e, časti spoločnosti. Je to tak, taká ako keby neoficiálna biela kniha a takisto treba nastaviť proces zmierovania medzi väčšinovou spoločnosťou a Rómami. To, to bude si vyžadovať zásah odborníkov. Apelujem na členské štáty, aby takisto začali pracovať na tomto zmierení medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Môžu vzniknúť aj komisie na zmierovanie, zmierovacie komisie. Štrukturálne fondy e, neposkytli toľko prostriedkov, aby sa to odrazilo na zlepšení života Rómov, preto by som chcela, aby e, dvor auditorov preskúmal, ako sa Erasmus Plus a ďalšie vzdelávacie a mládežnické programy, napríklad zamestnanosť mladých, prejavili v živote Rómov. Dúfam, že sa splnia požiadavky nediskriminácia a participácie a kde to bude potrebné, urobia sa nápravné opatrenia a jednoducho sa prestanú financovať také fondy, ktoré sa zneužívajú na iných. Žiadam komisiu, aby preskúmala situáciu s právami Rómov a financujúce programy, takisto organizácie, ktoré sú typu Watchdog, aby monitorovali anticiganizmus. Ďalej by som chcela hovoriť, že treba potierať e, e, zťažovanie prístupu pre Rómov k vzdelávaniu, zdravotníctvu a zatlačenie na ochraj spoločnosti. Vyzývam tiež členské krajiny, aby ukončili e, neštátnosť, takisto smernica k identifikácii ľudí bez štátneho občianstva. Tiež odsudzujem tie členské krajiny, ktoré e, realizujú diskriminatívne registrovanie pôrodov. Vyzývam členské krajiny, aby prijali korektívne opatrenia, ktoré by zamedzili takémuto diskriminatívnemu registrovaniu pôrodov Takisto vyzývam komisiu, aby monitorovala situáciu v členských krajinách a e, iniciovala legislatívu k identifikácii ľudí, ktorí občianstvo nebolo uznané a nie je tu prístup k e, e, dokumentom. Takisto je dôležitý EU rámec pre národné, integrovanie národných stratégií pre Rómov príslušné antidiskriminačné e, e, indikátory. Takisto komisia by mala k tejto otázke e, anticiganizmu ako k horizontálnej otázke. A aby sa vytvorila na úrovni komisie projektový tím, ktorý by zabezpečil určité záruky pre komplementárne postupy. Toto je len, e, sú len štyri z tém v mojej správe. Nájdete ich viac e, v podrobnejšom rozbore v návrhu správy, ktorá bude doplnená o pozmeňujúce návrhy, ktoré chcem predložiť. A keďže situácia Rómov je naozaj zúfala, očakávam e, dobré podnety od členov tohto výboru o forme pozmeňujúcich návrhov a teším sa teda na spoluprácu so všetkými tieňovými e, spravodajcami a tými, ktorí sú odhodlaní pracovať v tejto téme, mne tak blízkej. Doteraz boli vzťahy a spolupráca veľmi dobré s tieňovými spravodajcami. Takže teším sa na výsledky tejto iniciatívnej správy a tiež by som rada na záver poďakovala e, Rite Forber, ktorá tvrdo pracovala, aj Eniko, ktoré tak pracovali na tejto správe. Ďakujem, Sra, že je ti to veľmi blízka správa. Je to tiež správa z vlastnej iniciatívy. A tu chcem poďakovať tvrdo pracujúcim e, poslancom, ktorí sa zaujímajú túto tému. Treba tu totiž pokročiť. Je to veľmi zaujímavá e, téma. Táto správa by mala naznačiť, aké sú tu medzery a kde treba pokročiť u tejto veľmi dôležitej témy. Chcem poďakovať vám e, e, zamestnancom a tu už teraz, keďže mnohí tu nebudú, Chcem poďakovať pred letom. Predtým, než sa zajtra rozlúčime, chcem poďakovať sekretariátu Novi a celému týmu. predtým, než budete zajtra vyčerpaní, tak vám to hovorím už teraz. Ďakujem tebe, Sore, ja som len nadviazal. Teraz sa môžeme presunúť k eh, početným kolegom, ktorí chcú komentovať váš návrh. Začneme pánom eh, Čákim, ktorý je tieňovým spravodajcom za EPP. Wrong with your mic. Okay.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 je to vhodná správa. Pani Post predniesla viacero odporúčania, ktoré ja v mene EPP podporujem. Trochu mi je ľúto, že e, tá prípravná fáza bola taká krátka, preto sme sa nemohli e, do podrobnosti zaoberať mnohými vecami. Je tu za pár poznámok, ktoré vám predložím ako pozmenujúce návrhy v podstate by som chcel povedať asi nasledovné. Myslím si, že táto správa nie je úplne vyvážená. Hovoríme o vyvá... zodpovednosti národných vlád, ale menej tu hovoríme o, o samoorganizačnej kapacite, o nevyhnutnosti týchto krokov v rómskej spoločnosti. Pokiaľ ide o zodpovednosť inteligencie rómskej komunity. Mali by e, zodpovednosť prijať do svojich rúk. Ďalšia nerovnováha je to, že dokument je, je, je príliš orientovaný na západ. Spomeniem tri členské krajiny, ktoré síce nechcem viniť, ale chcem skôr ukázať, že táto téma na východe Európskej únie má svoju váhu v Rumunsku, Bulharsku a v mojej krajine Slovensku, kde percento rómskej populácie je najvyššie. V týchto troch krajinách máme fenomén, ktorý neexistuje na, v západoeurópskych krajinách, a to je problematika rómskych osád. Pán predseda, je hambou EÚ, že tolerujeme e, tieto nedôstojné podmienky európskych občanov, ktorí žijú za podmienok, v akých žijú Rómovia. Toto nehovorím len z teoretického pohľadu. Ja som totiž bol e, vicepremiérom na Slovensku a mal som na starosti túto tému Mám skúsenosť z prvej ruky, na základe ktorej môžem povedať, že otázka ubytovania v rómskych osádách by mala byť principiálnou otázkou, ktorá by mala mať e, e, finančnú obálku v rámci štrukturálnych fondov a ktorá by sa mala využiť len na e, riešenie bytovej otázke um, Rómov, aby sa odstranili osady. Ďalšia otázka sa týka vzdelania Rómov a nezamestnanosti Rómov. Rozdiely sú čoraz vyššie. Rozvinuté spoločnosti e, e, majú čoraz viac e, ľudí so zručnosťami, ale pritom vzdelávanie Rómov za týmto trendom pokrývkáva. Zasa je to problém východu európskych krajín. Mali by sa využiť priority a doplnkové programy, ktoré sa otestovali, ale nie na národnej úrovni. Súhlasím s, s pani Post, že otázka diskriminácie a systematického školenia menšinových spoločností je kľúčová. Eh, musím bohužiaľ povedať, že v krajine, z ktorej pochádzam, Slovensko, <clears throat> eh, že tretia najsilnejšia strana sa stala súčasťou vládnej koalície s protiromskou propagandou. Pred niekoľkými mesiacmi malo Slovensko predsednícku stolicu v EÚ. Eh, e Premiér Slovenska počas tohto predsedníctva eh, sa snažil odpútať pozornosť od korupcie eh, práve prejavmi a poznámkami protirómskymi. Ďalšou rečničkou je Sophie Intfeld. Ďakujem, prečítam stanovisko Cecílie Wikström, ktorá musí predsedať momentálne výboru pety, Píše toto. Rómovia po niekoľko storočí sú súčasťou Európy. Po celý ten čas musia čeliť inštitucionalizovanej diskriminácii. Najtemnejšie, počas najtemnejšej kapitoly ľudských dejín boli Rómovia E, umierali v plynových komorách. Ant- protiromské nálady sú v celej Európe. E, chcem spolu so spravodajcami zabezpečiť, aby tento parlament sa tvrdo postavil proti antičipsizmu. A musíme mať novú stratégiu, nové zmýšľanie, aby sme prijali odvážne kroky. Je na čase, aby sme nadviazali na našu dejiny a prijali našu zodpovednosť voči e, dejinám to bol prejav za ALDE. Ďalej autorka správy za výbor FAM. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, respektíve chcem ospravedlniť tenevú spravodajkyňu, ktorá tu žiaľ dnes nemôže byť, ale poprosila ma, aby som predniesla jej stanovisko, takže teraz prejdem do angličtiny, eh, keďže napísala to v angličtine. Uh, first of all, she wants to thank you, Soraya Post, <laughs> for all... Ďak, autorka ďakuje Soraji Post za jej prácu, ktorú realizovala hlavne v súčinnosti s aktivistami občianskej spoločnosti. Táto správa je dôležitým mílnikom. Musíme definovať e, túto otázku anticiganizmu je to dobrá báza na boj proti nenávistným prejavom. Je dôležité, že parlament vysiela silný signál predtým, než sa disko, bude diskutovať e, nový rámec pre Rómov. Treba hovoriť o tomto probléme tak, aký je, sociálny, ekonomický, štruktúrálny. Kvôli tomuto štrukturálnemu rasizmu. E, sme videli, boli sme svedkami toho, ako fondy na, určené v niektorých členských krajinách na boj proti týmto javom sa využili na demoláciu ich e, sídel. Treba analyzovať rôzne typy diskriminácie, treba vnímať e, sexuálny pohľad a treba zozbierať viac e, viac e, aspektov e, k e, osobám LGBTI v rámci rómskeho etnika. Takisto otázka popierania práva slobody pohybu. Jediný boj proti diskriminácie môže byť realizovaný za silnej účasti štátu a silnou verejnou službou. Podľa nás je dôležité aby sa práva zabezpečovali zo strany štátu. Vzdelávanie, bytová otázka, ak nebudeme mať verejný sektor, ktorý tieto práva zabezpečí, nebude možné zabezpečiť e, rovnaký prístup. Toto je dôležité v boji proti e, škrtom v verejnom sektore. E, moja kolegyňa predloží v tomto duchu viacero pozmeňujúcich návrhov, ale budeme radi spolupracovať so spravodajkyňou. A teraz zase prejdem e, do švedštiny. Soraya, je... Soraya, ako vieš, e, teraz e, Pracujeme vo výbore FAM s určitými pozmeňovacími návrhmi, budeme o nich čo skoro hlasovať. Malo by to posniť feministickú perspektívu, s ktorou ty pracuješ ty, ide teda aj o vyzvinutie špecifické situácie žien a dievčat, ktoré stoja pred veľkými výzvami samozrejme. A myslím si, že mm, dnes po obede to vlastne zahlasujeme, alebo zajtra ide o špeciálne opatrenia pre ženy a dievčatá týkajúce sa vzdelávania, eh, hospodárskej možno nezávislosti situácii rómskych žien a samozrejme týka sa to práva na seba určenie ohľadne svojho tela, svojej sexuality, čiže sexuálne reproduktívne zdravie a práva v tejto súvislosti budú vyznuté a určite budeme vedieť s tebou spolupracovať na tom, aby sme v končnom posledku mali veľmi silný text správy, takže toto príde z nášho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz... Valero, Bodo, please. Ďakujem teraz Bodo za zelených. Ďakujem. A ja budem hovoriť teda po švedsky. Na úvod chcem poďakovať Soraj za vynikajúcu, vynikajúcu, e, vynikajúci podklad. Je to veľmi obsiahle a viem, že je tam toho ešte o mnoho viac, čo sa do toho prvého návrhu nedostalo. Vzhľadom na to, že máme pravidla týkajúce sa dĺžky, ja som veľmi rada, že budeme ďalej môcť spolupracovať e, a takisto, že je to veľmi dobrý základ e, a môžeme teda naozaj veľa dobrého očakávať Soraj, od Soraji. Naozaj vlastne hovoríme o viacerých rôznych skupinách, jednak sú tu národné menš- národnostné menšiny, Eh, možno sú to aj novoprí eh, migrovaní Rómovia do našich krajín, z iných krajín, napríklad vo Švedsku. Okrem švedských Rómov máme fínskych Rómov, máme tam, isto, tam aj Rómov z bývalej Jugoslávie, ktorí teda u nás žijú a teda sú súčasťou našej spoločnosti a už eh, dlho. Ale často sa potýka s rovnakými alebo podobnými problémami, ktoré treba riešiť. No a potom sú tu ďalší migranti z EÚ, ktorí prišli za posledné roky. Mnohí možno sú aj žobráci v našich mestách a vo švedskom kontexte je to úplne nový jav, ale nemôžeme to jednoducho odignorovať. Musíme s nimi pracovať, musíme pracovať s týmito migrantami z EÚ, takže e, majú presne také isté práva ako všetci ostatní migranti z EÚ. A potom tu máme samozrejme veľa žiadateľov o azyl, ktorí sú z krajín mimo EÚ, mnohí Rómovia, ktorí k nám prišli. A vo Švedsku napríklad iba niekoľko pred niekoľkými rokmi srbskí Rómovia boli vlastne jednou z tých najväčších skupín žiadateľov o azyl vo Švedsku. A Veľmi e, málo z nich teda mohli ostať, čiže to veľa hovorí o tom, aká je situácia a určite nesmieme predtým zatvárať oči. Takisto si myslím, že sa musíme pozrieť na to, ako vyzerá situácia v kandidátskych krajinách. Napríklad e, v Turecku máme správu o pokroku v Turecku, ktorú sme v pléne prijali e, minule a tam sa jeden odsek týka tiež e, Rómov, Rómov v Turecku a myslím si, že by, ak máme mm, vôbec akúkoľvek možnosť e, teda mm, ako ovplyvniť ich situáciu, tak e, musíme sa pozerať aj na to, akú situáciu majú Rómovia v kanadských krajinách, s ktorými spolupracujeme. No a teda ďalej analizujeme, čo by sme ešte mohli zapracovať, ak je niečo, čo by sme tam vedeli zapracovať. Samozrejme, eh, je tam toho už veľa, eh, možno spolu so Sorajou ešte niečo eh, spracujeme a prídeme aj s vlastnými návrhmi na základe toho, čo teda predložila Soraja. Možno sa to bude týkať trošku tých imigrantov z EÚ a žiadateľov o azyl a tak ďalej. Ďakujem pekne. Thank you, Bodil. And Peter Needham. Ďakujeme teraz Peter Niedermüller. Ďakujem veľmi pekne, ale veľmi stručne. Soraya, ďakujeme za túto veľmi dôležitú správu pre LIBE výbor i pre EÚ. Vieme, že Rómovia sú najväčšou menšinou v EÚ a Rómovia sú občanmi EÚ tak ako my sme občania. Situácia členských krajín e, nám nie je rovnaká, veľmi rozdielne názory. O tom už hovoril pán Čáky, že v niektorých východoeurópskych krajinách máme veľmi <clears throat> osobitnú situáciu. Sociálna integrácia, jej úloha, rovnaký prístup na pracovný trh, toto je rozhodujúci e, bod. Malin som si s veľkým zájmom vypočul. Situácia rómskych žien je veľmi problematická a musíme sa zameriavať v našich snahách na túto oblasť. Malá snáď poznámka. My tiež máme dobré skúsenosti. Možno by sme mohli o tom trošku hovoriť a mohli by sme to volať volať dobré skúsenosti. Tu treba evolovať rámec národnej rómskej stratégie a antidiskrimačnú smernicu. Možno, že by sme to mali e, dať do širšieho kontextu. Je to naozaj rozhodujúca otázka. Uh, E, len súhlasím, že e, pozitívne modely integrácie sú dobrým nápadom. Asi by som nemal ako predseda komentovať správu, ale podľa mňa je to určite niečo, na čo sa často zabúda. Teraz Anna Gomes. E, no meu país, Portugal, foi hoje. U nás Portugalsku eh, dnes bolo prijaté bezprecedentné rozhodnutie, eh, teda urobil ho verejný prokurátor a obvinil celú policajnú stanicu z útoku na mladých ľudí eh, v, takom, v takej prevažne čierne štvrti v Lisabone a minulý týždeň bol pohreb portugalského občana rómskeho pôvodu. A nebolo mu umožnené, aby teda mal pohreb na lokálnom cintoríne, e, pretože miestny starosta teda mal takéto rasistické prejavy. A to je absolútne neakceptovateľný rasizmus, o ktorom hovoríme v krajine, kde sa robí politická práca zo strany vlády s podporou EÚ a fondov EÚ už dosť dlho. A síce s cieľom integrovať rómske spoločenstvo. A napriek tomu je tu táto rasistická stigma. Takže Soraya, príď ku nám, navštív niektoré tie komunity, kde tá rasistická stigma ešte stále je veľmi silná ako ukazujú nedávne rasistické činy, o ktorých som práve hovorila. Nedieje sa to len v Portugalsku. Ja som naozaj zhrozená z toho, čo spomínal slovenský kolega. Mm, počas predsedníctva som Slovensko navštívila a keď sme hovorili o nepriateľnom postoji tejto krajiny, ktorá mala predsedníctvo, pokiaľ išlo o reakciu na utečenskú krízu. A pozrite sa na argumenty ktoré e, zazneli v rozhovore so mnou. Hovorilo sa o systematickej stigmatizácii Romov, migrantov na Slovensku. Boli spájani s teroristickými hrozbami. A bola som úplne šokovaná tým, že vôbec zazneli takéto hlboko rasistické argumenty v srdci Európy e, na pozadí európskych hodnot. Takže plne e, sa pripájam k záverom spravodajkyne. Skôr než na ekonomické a politické programy budeme sa musieť zamerať na zmierenie, na kohéziu, súdržnosť. E, budeme musieť vzdelávať mladých ľudí, aby mladí Rómovia neboli obeťami diskriminácie v takej obrovskej miere, ako je tu dnes. Ďakujem, Anna. Ešte niekto by chcel vystúpiť? Ja by som, Soraya, snáď ešte dal jednu otázku k návrhu správy. E, spomíname tu niektoré správy o menšinovom obyvateľstve, ktoré vznikli za posledné roky. Ja viem, že je tu celý rad takýchto prác za posledné roky týkajúce sa rómskej otázky. Táto otázka, že kde sú koncentrované tie rómske e, komunity v niektorých krajinách, ale sú aj e, možno v roztrieštenejší v západnej Európe. Takže máte zámer pozrieť sa na rôzne potreby týchto komunít, tých možno takých roztrúsenejších, ktoré možno zažívajú inú diskrimináciu. Možno sa pozrite na tie strategickejšie, ekonomickejšie otázky tých vysokých koncentrácií v tých troch, štyroch krajinách Strednej a Východnej Európe. Čiže takýto zámer máte? Pretože svojím spôsobom, e, teda moja otázka je, že aby sme sa vyhli tomu rozdielu a panuj prístupu, že je to príliš západná správa, príliš stredoeurópska správa. Je to správa o menšine a teda mm, aký je, aká je metodika, v budete pri správe postupovať? Pretože sú tam naozaj strategické otázky, vysoká koncentrácia týchto komunít v niektorých členských štátoch a teda sa potýkajú s inými e, problémami než v západnej Európe a samozrejme je to tiež relevantné. E, počuli sme to napríklad v súvislosti s utečenskou krízou. a ak chcete zareagovať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Klot. A ja teda budem hovoriť po švedsky. Na úvod chcem poďakovať eh, vš- za všetky komentáre. Eh, Malin chcem povedať, že som veľmi vďačná za tie návrhy, ktoré sa týkajú situácií žien a dievčat. Ja som s tým fakticky počítala ale e, samozrejme nesmie tam byť príliš veľa textu a vedela som, že z výborov FAM niečo také príde, takže som s tým počítala a samozrejme e, máme dobrú spoluprácu a sme na rovnakej úrovni, čo sa týka e, práv všetkých ľudí. Teda netýka sa to len rómskych žien a dievčat. Bodil. Myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme práve tento jav podchytili teda tých európskych občanov rómskeho pôvodu, ktorí sa rozhodnú, že opustia svoju domovskú krajinu, aby možno išli niekde, e, či už žobrať alebo hľadať si prácu, ale možno chcú aj prácu nájsť, ale konkurencia je obrovská, takže mm, tí Rómovia, ktorí e, odchádzajú zo svojich domácich krajín možno nemajú až také veľké pracovné skúsenosti alebo vzdelanie a teda žiaľ e, potom sa ocitnú napríklad na uliciach pred obchodmi niekde vo Švedsku a teda tam žobru. A myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa venovali tejto otázke, pretože ide aj o voľný pohyb. A keď pripracujeme nejaké napríklad uzmenenia týkajúce sa voľného pohybu, tak sme vôbec nezamýšľali nad e, Rómami. Keby sme to boli urobili, tak sme boli videli, že sú tam, že, že nemajú rovnaké predpoklady. Mnohí z nich nemajú napríklad e, kartičku zdravotného poistenia. Sú tam mnohé rôzne body, na ktoré by som rada poukázala. Chcela by som ísť naozaj do hĺbky, e, pokiaľ, pokiaľ ide o legislatívu, kde e, možno teda nie je to tak až videné, že je naozaj tak e, jedna skupina, ktorá je tak mimo tej hierarchie spoločnosti, že sa na nich akoby ani nemyslelo, keď sa pripravovala smernica o antidiskriminácii a tak ďalej, voľný pohyb a tak ďalej a tak ďalej. No a presne to, e, na to sa snažím poukázať, čiže tá široká dlhá história protiromských postojov, čiže musíme s tým skoncovať a musíme s tým skoncovať, ak chceme sa vôbec uh, zamýšľať na nejakou dobrou integráciu do spoločnosti. Musíme ukončiť eh, <laughs> mali by sme prestať na to lepiť len leukoplast. Musíme to dobre zdiagnostikovať a zoperovať. Uh, musíme si priznať tie protiromské postoje, možno e, ten rasizmus proti Rómom. Čiže teraz máme tú diagnózu a teraz sa musíme pozrieť na to, ako tú diagnózu liečiť a ja hovorím, že na to treba operáciu. A potom um, môžeme začať nejak dúfať. A tá operácia, o ktorej hovorím, to je nejaký taký e, proces zmierenia ide aj o to, ako hovoril pán kolega Čáky, že Rómovia tiež majú mať aj zodpovednosť. Áno, ale ak je človek tak dlho mimo, mimo spoločnosti, ja hovorím z vlastnej skúsenosti, ak e, vlastný obraz o sebe je, je taký, že človek sa považuje za občana druhej triede, že staročia je človek tak vylúčený, tak sám si človek povie a má to tom svojom, tej svojej identite tak zakorenené a na tom treba popracovať. A to tak, že tí, ktorí boli utláčaní, teraz im musíme podať ruku, musíme vytvoriť nejakú dôveru medzi, pár, medzi mm, teda častiami spoločnosti. Na tom treba e, ďalej pracovať. Ja sama pred možno ešte pred 15 rokmi som sa vnímala ako občanka druhej triedy. Ja som e, sama E, sa teda začala až potom angažovať. E, trvalo mi to veľmi dlho osobne, kým som kým som si uvedomila, že žijem vo veľmi nespravodlivej spoločnosti a nechápala som, chcela som prispieť, e, mala som záujmy, mala som zručnosti, skúsenosti. A jedného dňa, keď som sa teda k tomuto poznaniu dopracovala, už veľmi dlho som na sebe pracovala a som si uvedomila, že áno, ja som predsa e, občan rovnako prvej triedy ako všetci ostatní. Ja som ani horšia, ani lepšia. A to bol taký pocit, no, po tom, čo sa mi narodili štyri deti, to bol asi najsilnejší pocit, že som vlastne jedno s tou spoločnosťou a môžem zaručiť, že to sa týka väčšiny Rómov a väčšiny Róm, väčšina rómskych rodičov chce vytvoriť nejakú víziu, nejaký sen lepšieho zajtražka pre, svoj, pre svoje deti. Chcú svoje deti motivovať. E, urob si teraz úlohy, budeš mať dobré známky, dobré vysvedčenie, keď budeš mať dobré vysvedčenie, dostaneš sa na gymnázium, na univerzitu a tak ďalej a tak ďalej v pracovnom živote. To človek ako rodič chce, to chcú všetky, všetci rodičia, všetci rodičia sú pre, chcú pre svoje deti to najlepšie. E, a tí, čo tam sedia na ulici a žobrú, tí žobrú preto, aby ich deti nemali ten život, ktorý majú oni. Tie peniaze idú na e, jedlo, na šaty, e, na to, aby deti mohli ísť do školy. Čiže stratégia je taká, vlastne šíri takú osvetu v členských štátoch o tých protiromských postojoch a ako sa to prejavuje rôzne v rôznych členských štátoch, ale e, základný dôvod je vlastne ten protiromský postoj a to ide e, o politiku, ide o štruktúry a tam treba sa chopiť zodpovednosti a treba e, začleniť Rómov aj e, v rámci ich zodpovednosti a takisto zodpovednosti majú štátne orgány, osoby, ktoré pracujú napríklad vo verejnej správe a e, nestačí sa len uh, e, spoliehať na dobrú vôľu, dobrú vieru. Uh, ľudské práva takto nefungujú a práve preto v uh, demokratickej spoločnosti sme to vybudovali tak, že účasť, vplyv od toho jednoduchého človeka až po najvyššie politické kruky, kro, kruhy, tam musí byť spolupráca, vzájomná úcta, a naozaj dúfam, že táto správa pokrýva tak e, to, po emocionálnej ako aj intelektuálnej stránke. Takže ďakujem, ďakujem stieľovým spravodajcom. A naozaj veľmi dobre sme spolupracovali, máme voči sebe veľkú účtu a e, využijem to, čo e, mi oni predložili aj ďalší experti a mimovoľadky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem Soraya. A ďakujem aj tieňovým eh, spravedcom. Eh, termín na predloženie návrhov je 18. júl. Ďakujem kolegovia za vynikajúcu rozpravu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Eh, takmer pred rokom komisia predložila druhý legislatívny návrh k spoločnom azylo, spoločnému azylovému systému. Ako viete, kolegovia, toto je legislatívna priorita. Dnes som si v politiku ráno všimol e, titulok Migration, teda migrácia a, a vyše tisíc pozmeňovacích návrhov. A teda je tam spomenutý náš výbor, ďalšie výbory. Je to teda dôležitý spis. Spravodajkyňou je Laura Ferrara. 29. mája Laura Ferrara predložila návrh správy a dnes budeme mať prvú rozpravu o zásadnom počte pozmeňacích návrhov. A keďže mm, trošku meškáme a k tomuto spisu sme sa dostali neskoro, dávam slovo hneď Laure, aby sme mali dosť času na túto dôležitú záležitosť. Laura, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom z ostatných skupín za ich predložené pozmeňovacie návrhy. Je to takmer 1600 pozmeňovacích návrhov a myslím si, že to dobre e, poukazuje na komplexnosť a politickú citlivosť e, E, týkajúcu sa práve tohto spoločného konania pre medzinárodnú ochranu. Minulú, minulý týždeň v Štrásburgu sme už zorganizovali prvé stretnutie medzi tieňovými spravodajcami, aby sme e, sa zaoberali tými predloženými pozmeňovacími návrhmi, kde sú tie možné politické priority medzi jednotlivými politickými skupinami a takisto by sme mohli diskutovať o pracovnej metóde. E, tá, to prvé preskúmanie pozmeňovacích návrhov Eh, vyplynulo eh, k niekoľkým kľúčovým prvkom, eh, teda tak, ako to rôzne politické skupiny vnímajú. A teda pracujeme tak, aby sa dosiahol čo najväčší počet kompromisov, aby sme nakoniec teda sa dopracovali k textu, ktorý si získa čo najväčšiu podporu z strany celého parlamentu, pretože viem si predstaviť, že to je e, veľmi komplexné, pokiaľ pôjde o trilog, e, zmierovanie s radou, komisiou. A je teda dôležité, aby Európsky parlament mal veľmi pevnú pozíciu so silným konsenzom. Mám tiež zámer, alebo teda dúfam, že bude možné rokovať a e, schváliť e, pozíciu parlamentu ešte pred koncom tohto roku, aby sme potom mohli začať na budúci rok e, ďalšie rokovania. Rada zdá sa ešte nemá nejakú vlastnú pozíciu. Práce postupujú dosť pomaly, ako potvrdilo včera estonské predsedníctvo výbor Libe Niekoľko bodov bolo prezentovaných ako dôležité pre jednotlivé politické skupiny, napríklad povinnosť e, toho konania o prístupnosti a teda rozhodujeme sa o tom, ktoré e, Eh, teda keď sú krajiny, mm, tretie krajiny bezpečné a tak ďalej, tak eh, tam môže byť to urychlené eh, konanie. Otázka, či to teda má byť povinné, alebo či to môžeme ponechať dobrovoľne jednotlivým členským štátom, aby sa takto rozhodli. Takže k týmto a ďalším bodom musíme ešte ďalej pracovať, aby sme našli nejaký konsenzus, ale máme ten jasný cieľ, že chceme zaručiť prístup k, k konaniu medzinárodnej ochrany pre všetkých žiadateľov o azyl, aby tam boli procesné záruky a zároveň, aby sme mali konanie, ktoré bude čo najefektívnejšie a mm, efektívne z pohľadu času a nákladov aby sme teda neprinášali nejaké nové byrokratické povinnosti, ktoré by mohli e, brániť dosiahnutí týchto cieľov. No a ešte k pozíciám rôznym medzi jednotlivými e, politickými skupinami. Určite sa nám e, rýchlo podarí dopracovať sa k nejakému kompromisnému postoju, napríklad pokiaľ ide práva a procesné záruky žiadateľov o azyl, e, pokiaľ pôjde o optimalizáciu niektorých e, teda krokov v tom konaní, aby e, bola ich postupnosť jasná, aby sme mali jasnú realistickú situáciu medzi členskými štátmi, aby tam boli e, teda časové limity, ale aby tam e, bola aj e, istota, že sa dodržia tieto limity, limity že to bude zodpovedať reálnej situácii v jednotlivých členských štátoch. Takisto po, povinnosti procedurálne, pokiaľ ide o to azylové konanie, to samozrejme sa má tiež čo najefektívnejšie riešiť. Osobne ako spravodajkyňa k tomuto návrhu nariadenia a ja by som chcela, aby tie E, pozmeňovacie návrhy k bodom mojej správy, aby teda členské štáty mohli napríklad e, stanoviť e, tretiu krajinu ako e, bezpečný štát, alebo aby bolo teda nejaké konanie, ako ostrániť krajinu zo so zoznamu bezpečných krajín. Vo svojom návrhu správy som pre všetky takéto prípady navrhla odkladný účinok pri teda odvolaní aby sme sa predišli teda aj zneužívaniu systému, tak by tam nemala byť nejaká automatická, ale predlžovacia alebo odkladacia lehota pri e, odvolení niektorých prírodov. No a potom ešte budú diskusie medzi všetkými politickými skupinami medzi nami a tieňovými spravodajcami. Ďakujem všetkým eh, kolegom za veľmi eh, dobrú prácu a budeme ďalej pracovať eh, v duchu spolupráce, aby sme teda na konci mali veľmi jasnú, silnú pozíciu Európskeho parlamentu a budeme mi teda s touto potom hájiť, keď budeme už rokovať s ďalšími európskymi inštitúciami. Ďakujem. Ďakujem. Laura, odozdávam slovo tieňovým spravodajcom za EPP Jeroen Lenárs. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť kratučko, pretože som si nepreštudoval 1600 eh, pozmeňujúcich návrhov podrobne zatiaľ, ale to je hrozné, hovorí predseda. Ja si beriem to v kufri na prázdniny, pokračuje pán Lenars. Ale zatiaľ nemôžem vám povedať priveľa podrobností. Chcem poďakovať Laure, spravodajkyni, za prácu a za všetky stretnutia, ktoré sme doteraz mali. Myslím, že to je ten najlepší spôsob, akým zabezpečiť, že máme takúto jasnú líniu parlamentnú. Určite tam je veľa vecí, v ktorých sa líšime názormi, ale myslím si, že aj minulý týždeň v Štrásburgu EPP a Zelení sa zhodli na prioritách a na tom, ako ich treba etablovať Myslím si, že hlavným cieľom pre azylovú, azylový postup je zjednodušenie v celej EÚ. Všimol som si, že sú pozmenujúce návrhy aj z mojej vlastnej strany, ktoré by chceli z nariadenia urobiť smernicu a mnohé ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré poskytujú viac flexibility členským štátom EU v rámci nariadenia. Chcel by som nabádať k obozretnosti. Už sme si raz zvolili to, že nariadenie je tým vhodným nástrojom na azylový postup a musíme odolať pokušeniu, aby sme dali členským štátom priveľa manevrovacieho priestoru v mnohých ďalších oblastiach. Toto totiž povedie k smernici. De facto k smernici, a smernica nie je hlavným cieľom práce, ktorú tu dnes robíme. Ja som za to, aby boli postupy v azylovom systéme rovnaké v členských štátoch EÚ a aby boli predvydateľné. Najdôležitejšie napokon je, aby vznikla rovnováha na jednej strane medzi zabezpečovaním práv tých, ktorí prichádzajú do EÚ a hľadajú tam azyl, pretože unikajú pred vojnou, pred prenasledovaním z, zo svojich vlastných krajín, sú na úteku. A na druhej strane postupy, ktoré máme, by nemali ponechať priestor na zneužívanie. Myslím si, že túto rovnováhu udržať je veľmi dôležité a keď tak listujem cez niektoré pozmenujúce návrhy, mám pocit, že kolegovia chcú veľmi silne presadiť záruky pre azylantov, ale nie sú veľmi spolupracujúci a prísni keď e, ide o tých, čo prišli, pretože chcú zneužiť na systém. A myslím si, že toto je zásadná vec pre moju skupinu. A keď hovoríme o prípustnosti, o zrýchlenom postupe, o bezpečných tretich krajinách, toto je všetko dôležité. Keď hovoríme o tom, aby sme frustrovaných žiadateľov o azyl odradili a presvedčili, že nie je to dobrý nápad, Myslím si, že všetkým týmto námetom treba dať e, priestor v Európskom parlamente. A treba zabezpečiť, aby azylové postupy boli efektívne. Mne sa nepáči nápad, že tak, ako je to teraz byrokratické, registrácie a žiadosti, papierovačky. Ja myslím, že sa to dá pekne zjednodušiť a treba si byť vedomý, e, aká komplikovanosť existuje v teréne, keď človek musí pracovať s určitými lehotami, s určitými postupmi a treba zabezpečiť, aby tieto veci v praxi sa hladko odvíjali a efektívnym spôsobom. Takže to sú isté poznámky, ktoré chceli zaznieť a ostatné neskôr. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem, Jeroen za SAD Peter Niedermoyer. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to obrovská práca, ktorú Laura vložila do tejto tematiky. Ja som si ešte nezmenil letenku, Žeron. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov socialistov a demokratov, berieme do úvahy aj naše priority a to rovnováha medzi právami a povinnosťami žiadateľov, aby sa zabezpečila minimál, minimálna úroveň procedurálnych postupov, vrátane právo na ochranu osobnosti, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ o azyl má právo na, na právnu pomoc od chvíle, kedy sa zaregistroval a má právo na pomoc pri eh, podaní náležitým spôsobom žiadosti. Čo sa týka nesprevádzaných e, maloletých, e, už sa prijalo už sa prijala právna norma o e, zákonných zástupcoch a sprevádzajúcich. Zmiernenie návrhu komisie, čo sa týka sankcií pri druhotných presunoch, tam treba zohľadniť harmonogram, ktorý sa týka konkrétneho žiadateľa a ak má žiadateľ dosť času na to, aby dodal, čo sa od neho žiada, tak potom príslušné orgány by mali znížiť hm, tieto druhotné presuny, ak ešte žiadateľ azyl bude individuálne posudzovaný. Sylvie Guillaume má takisto správu o bezpečných krajinách pôvodu. Tento je reflektovaný v stanovisku parlamentu a koncepcia e, bezpečných tretích krajín je tiež niečo, čím sa zaoberáme. Som si istý, že ten, táto správa je jedna z najzaujímavejších a najdôležitejších v rámci európskej azylovej politiky a preto v skupine socialistov a demokratov urobíme maximum, aby sme mali e, silné parlamentné stanovisko v tejto veci, ako to už pani Laura povedala. Ďakujeme, Peter, za ECR. Ha, pán Hala, aho, ďakujem, pán predseda. A ja chcem poďakovať pani Ferrara, spravodajkyni. ECR víta ústredný cieľ návrhu komisie na nariadenie o azylových postupoch, ktoré majú e, zoštihliť postupy a obmedziť druhotné presuny v Európskej únii. Zároveň odmietame myšlienku zdieľania bremena, tak ako to navrhuje komisia, pretože sú isté výsady e, v politikách členských štátov EÚ. Cieľom našich pozmeňujúcich návrhov je poskytnúť členským štátom nevyhnutné návrhy, aby zvládali migračnú krízu. Zmiením niektoré z týchto kľúčových. Presunúť dôraz zo solidarity a zdieľania bremena na to, či si to môžeme dovoliť a či to je trvalo udržateľné pre celú spoločnosť tí, čo sú zodpovední za preskúmanie žiadosti, by mali mať dovolené preskúmať aj osobné, osobné, eh, osobný majetok, vrátanie obsahu elektronických eh, zariadení. Čo sa týka územia členských štátov EÚ, určité kritéria zraniteľnosti eh, treba zapracovať do statusu žiadateľa o azyl a takisto možnosť žiadať o právnu pomoc pri odvolaniach. Nie vo všetkých fázach postupu, ale len pri odvolaniach zo strany azylanta. Takisto členské štáty by mali mať viacej slobôd, aby mohli rozhodovať o ďalších službách pre azylantov, zdravotné služby, psychologické služby. A štáty by mali dostať viac e, priestoru, ak ide o ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku. Zdravotné prehliadky, ktoré by mali e, ustanoviť vek azylanta, by mali byť povinné. Takisto navrhnutá spolupráca s orgánmi v členských štátoch EÚ. A čo sa týka lehôd pri podaní e, žiadosti, toto by sa malo sprísniť. Toľko z mojej strany. Tešíme sa na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu so spravodajkyňou a stieňovými spravodajcami v tejto tematike. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám. Alde, Sofia, myslím za Cecíliu. Je tu Sofia? Áno, Cecília tu nie je. Poprosila ma, aby som v jej mene e, poznamenala niečo, ale ja teraz poviem niečo sama za seba, pretože som spravodajkyňou k podmienkam prijatia. Chcem e, nadviazať na to, čo povedal pán Lenard o potrebe harmonizácie a o tom, že netreba nariadenie meniť na smernicu a vytváranie priestoru už v rámci nariadenia. To sú dôležité pravidlá, ktoré musíme dodržiavať vždy. Druhá moja osobná poznámka ako spravedajkyne. Ja by som chcela Celkový prehľad stanovisk, ktoré tu už zazneli v niekoľkých tematikách, pretože od začiatku sme povedali, že budeme stanoviska parlamentu harmonizovať k rozličným tematikám, ale keďže hlasovalo sa aj k Eurodaku, aj k podmienkam e, prijímania utečencov, tam sú síce prvky, ktoré sú odlišné a niektoré ale sú protirečivé. To by sme nemali dopustiť v týchto príbuzných e, tematikách, by sme mali postupovať, ako keby to bol balík. Ja som už poskytla sekretárovi moju prozbu, že by sme mali mať nejakú porovnávaciu tabuľku, ktorá by nám mohla poskytnúť usmernenia, ako sa správať pri podobných tematikách. Teraz za Ceciliu Wikstrom. Ona chce poďakovať spravodajkyni za konštruktívny prístup e, pri práci nad e, touto tematikou je treba e, dosiahnuť kompromisy. Skupina liberálov je odhodlaná nájsť kompromisy, ktoré vytvárajú efektívnejší azylový proces a zároveň ktoré rešpektujú práva žiadateľov. Nesúhlasím s tým, ktorí sa zdajú, že navrhujú, aby systém mal minimálne práva pre azylantov. Cecilia Wikström hovorí, že by žiadatelia mali dať, mať prístup k zákonným zástupcom a to buduje dôveru a vyhne sa tým chybám, ktoré by mohli byť potom nákladné. Iba dôvera tých, ktorí podávajú žiadosti, by mohol, eh, mohla viesť k zlepšeniu efektívnosti systému. Vezmime si prístup k právnym službám zdarma. Komisia okresáva toto právo, ale žiadatelia môžu, apel, môžu sa odvolať. Ja by som nebola prekvapená, hovorí si Celia Wikstrom, ak by dodatočné náklady e, predlžených pobytov kvôli byrokracii e, to bude predsa viesť k tomu, že bude, ak bude mať každý odvolanie a právnikov, tak budú aj dlhšie zostávať a čerpať viacej služieb a pomoci. Takže neviem, či tá právna pomoc Ehm, by mala takto vyzerať. Ehm, Cecilia Wikström si takisto žela, aby vznikla rovnováha. Treba žiadať od ehm, žiadateľa o azyl, aby zostal v tom členskom štáte, kde požiadal o azyl, ale nie, be, nie. Nemalo by byť podporované druhotné presuny, pretože potom bude treba posielať dokumenty na inú adresu. Mnoho záležitostí v tomto nariadení sú v podstate praktické. Cecilia Wikstrom dúfa, že aj my zaujmeme praktický a pragmatický prístup a nájdeme rovnováhu pre prístup k európskemu azylovému systému, ktorý sa tak stane oveľa efektívnejším, ako je tomu dnes. Ďakujem. A ďakujem, Sofi. Za zelených dostane slovo mm, Ska Keller. Ja som nevidel, že by tu bol niekoho z GUE len som diskrétne nesmienil, že tu nie sú. Ska Keller, ďakujem za diskusiu, ktorú sme mali doteraz. Ďakujem spravodajkyni. Na ostatnom zasadnutí sme si už prediskutovali naše priority. Máme ich a bude dôležité, aby sme na konci e, dosiahli záverečný výsledok, ktorý zabezpečí, že právo na to, aby človek podal žiadosť o azyl, sa naplno využilo. Takisto ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme monitorovali situáciu v teréne. Viem o niekoľkých príkladoch a takisto kolegovia spomenuli mnohé prípady, kedy situácia, kedy sa listy neposlali alebo sa poslali dokumenty na nesprávnu adresu, predlžili celý celý proces, alebo sa dokonca stalo, že žiadosť o azyl už nebola platná, pretože sa nemohlo dodať niečo, čo bolo treba dodať do istej lehoty. Preto je dôležité, aby sme naozaj rozbehli azylový proces tak, aby bol efektívny, ale hovoríme tu s ľuďmi, s viacerými ľuďmi, ktorých negatívne rozhodnutia môžu ohroziť život osôb. Preto treba postupovať v tejto tematike veľmi, veľmi obozretne. Treba byť obozretný pri eh, kladení príliš eh, veľa bremien navyše na plecia členských štátov EÚ, napríklad overiť si prípustnosti podávania žiadosti, lebo to znamená vlastne rozbehnuté dve azylové žiadosti a obe eh, na plecia členských štátov EÚ a toho, čo podáva žiadosť o azyl. Ja si nie som istá, či by sa zvládli také návaly, ktoré už pred rokom a dvoma boli, keď sa podávala iba jedna žiadosť o azyl a ak by teraz bolo možné rozbehnúť dve paralelné, tak neviem, či by sa to zvládlo. Máme silné zábezpeky pri práve na žiadateľ, žiadateľov o azyl, práve na túto žiadosť o azyl a obmedzovať ich práva cezhranične a hovorím tu o koncepcii bezpečnej krajiny. Ak všetkých eh, z jednej krajiny, ak sa rozhodnú prekročiť hranice do ďalšej krajiny, lebo aj táto druhá je bezpečná, tak potom neviem, či ctíme spravodlivosť a e, slobody a práva. Myslím si, že nie je správne predpokladať, že zrýchlené postupy dávajú zmysel. Ak ľudia nemajú dobre odôvodnenú žiadosť o azyl, vyžaduje to mm, preskúmať všetky možné žiadosti, či sú naozaj dobre podložené a potom ešte z nich aj vyčleniť také, ktoré sú dobre podložené a z nich vytvoriť zrýchlené postupy. Takže to sa mi nezdá, že by pomáhalo, že by to bolo napomocné. Toľko z, za priority. Ja som spomenula naše priority aj na tieňových zasadnutiach tieňových spravodajcov a tešíme sa e, na spoluprácu so spravodajkyňou. Je pravda, že musíme byť konzistentní pri e, podobných súvisiacich tematikách, keď hovoríme o iných nariadeniach. Na to treba skutočne dávať pozor a som rada, že máme kontaktnú skupinu. Ak to nebude dosť, tak potom si treba premyslieť na novo, ako zvládnuť túto prácu. Ďakujem, Ska. Kým sa vrátime k Laure, eh, chcel by som poprosiť o stručnú reakciu komisiu a predsedníctvo. Nech sa páči komisia, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja budem hovoriť iba stručne. Rade by sme poďakovali spravodajkyni a všetkým politickým skupinám tohto výboru za dôležitú prácu, ktorú odviedli na tomto návrhu. Libe navrhlo veľké, veľký počet pozmeňujúcich návrhov. Komisia si ich musí starostlivo preštudovať, takže nie je možné teraz dať jednu všeobecnú reakciu k ním. Mnohé pozmeňujúce návrhy e, sú svedectvom nielen komplexnosti tohto nástroja, ale aj toho, aké rady dostali od poradcov členovia tohto výboru a poslanci. Naozaj máte pred sebou veľa práce a želáme vám šťastie pri dosahovaní konsenzu pri týchto palčivých e, témach, na, názory, na ktoré sa často môžu líšiť v členských štátoch EÚ. Veľmi stručne by som rád e, vymenoval hlavné námety, ktoré tu zazneli. Komisia sa rozhodla pre nariadenie, takže posúvať to do smernice nie je vhodné. Ochrana v Únii. Únia má ochrániť e, ľudí a zvládnuť značné migračné toky. Tí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, dostanú medzinárodnú ochranu, ale to znamená zabezpečiť, že postupy sa vykonávajú čo najefektívnejšie. A ak e, členské štáty nemajú dostatok zdrojov, tak tie, ktoré existujú, treba využiť do maxima a čo najefektívnejšie. Treba zabezpečiť, že nároky tí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, e, treba tiež spracovať e, nejako v systéme a odpovedať im čo najskôr. Potrebujeme harmonizovanejší prístup naprieč úniou, takže e, diverzita národných systémov nebude viesť k druhotným pohybom. Súčasná smernica je zastrešujúcou a je tam možné aby bok po boku existovali rozličné národné systémy. Azylanti si môžu zvoliť ísť do jedného členského štátu skôr než do iného, pretože si myslia, že proces bude v jednom, v tom vybranom členskom štáte efektívnejší. Máme tu lehoty, e, ktoré umožňujú manevrovací priestor v súčasnej smernici. Pokiaľ ide o povahu týchto nástrojov, procedurálny dopad, ktoré majú použitie celoeurópskych zoznamov pre bezpečné krajiny pôvodu. Toto je podľa nás dôležitý sprievodný e, faktor, pokiaľ ide o zdieľanie zodpovednosti medzi členskými krajinami. Nariadenie má tiež umožniť zdieľanie bremien s tretími krajinami a ďalšími krajinami sveta v zmysle New Yorkskej deklarácie preto je vhodné ďalej vyjasňovať využitie nariadení k <clears throat> prvej krajine azylu a k bezpečným krajinám. Zachovávajúc základné zábezpeky, aby sa zabezpečilo, že nikto, kto naozaj potrebuje ochranu, aby nepreklzol tou sieťou, aby práva zraniteľných boli zachované. Toto ilustruje návrh komisie zabezpečiť e, bezplatnú právnu pomoc v prvej inštancii všetkým uchádzačom. <clears throat> Podľa nás systém s malým množstvom výnimiek nielen posilňuje možnosť našho systému rešpektovať práva uchádzačov azyl, ale zlepšuje fungovanie systému aby sa totiž tieto žiadosti spracovávali rýchlejšie. Pokiaľ ide o konkrétne pozmeňujúce návrhy, netreba ísť do podrobností, pokiaľ ide o správu spravodajkyne, naše body nedalej platia. zlepšenie práv do určitej miery, ale tiež e, žiadame k opatrnosti, hlavne pokiaľ ide o prístup e, prípustnosti a e, pojem e, bezpečnej krajiny a zrýchleného postupu. Ďakujem. krátke slovo predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem za možnosť eh, poskytnúť vám prehľad situácie v tomto materiáli na rade. Tiež ďakujem parlamentu a spravodajcom za ich tvrdú prácu na tejto zložke za malckého predsedníctva pokračovalo preverovanie tejto témy Diskutovalo sa o návrhoch k tematickému prístupu. Pokiaľ ide o uchádzačov s osobitnými potrebami, tak to sa ukázalo osobitne zložité, pokiaľ ide o koherentnosť s podobnými návrhmi valičku. V tomto ohľade sa e, vyvinulo úsilie E, na ští, zoštíhlenie postupu a pokiaľ ide o úlohy jednotlivých návrhov. Vychádzajúc z tohoto je tu viacero článkov, ktoré sa nediskutovali na pracovnej skupine pre azyl. Za estonského predsedníctva diskusie budú pokračovať. Prvé diskusie už budú budúci týždeň na azylovej pracovnej skupine, kde budeme pokračovať s článkami, ktoré sa ešte nediskutovali. A našim cieľom je dovršiť prvé čítanie čo najskôr, aby sme naďalej pokračovali s druhým čítaním a dosia- dostali sa v konečnom dôsledku k stanovisku rady. Ja len zdôrazňujem všetko, čo ste všetci povedali. Laura, chcete to uzavrieť? Len stručne chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, rade, komisii, chcela som povedať, že je, že tu musí byť maximálna koordinácia, je dôležitý prechod k jasným pravidlám, ktoré by platili pre všetky členské krajiny. Mali by sme nechať určitú flexibilitu určitých bodov. Ak máme takéto liešiace sa pravidlá, môže to viesť ku chaotickej situácii. Ja si myslím, že Európsky parlament i všetky európske inštitúcie by sa mali postarať o to, aby bola maximálna harmonizácia. Súhlasím i s tým, že je potrebná koherentnosť s ďalšími materiálmi. Keď sme sa pozerali na balíček navrhnutý komisiou, je dôležité, aby všetky materiály, ktoré sa preverujú v Európskom parlamente, boli v spoločnom prehľade. Takže poprosím vás o koherentnosť u všetkých transverzálnych tém a k jednotlivým azylovým témam. Myslím si, že to je na túto chvíľu všetko a teším sa, že v rovnakom duchu spolupráci budeme pokračovať i naďalej. Určite budeme pokračovať po letnej predstavke. Ďakujem vám kolegové a to končí stretnutie dnešného rána. Uvidíme sa o tretej dnes popoludne. Ďakujem.